Je, vais de, je demande à la presse. Žiadam zástupcov tlače, kameramanov a fotografov, aby opustili sálu. Začneme naše vypočutie. Prosím vás, aby ste opustili sálu. Prosím vás, opustite sálu, aby sme mohli začať pracovať. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Dobré popoludnie, milí kolegovia. Dobré popoludnie, pani Želeva. Vítajte v Európskom parlamente. Všetci poznáme cieľ tejto schôdze. Je ním vypočutie vás, pani Želeva, aby sme mohli ohodnotiť vašu schopnosť stať sa členkou komisie zodpovednej za medzinárodnú spoluprácu, humanitnú pomoc a riešenie krízových situácií. To je portfólio, na ktoré vás navrhol prezident komisie Barozo. Pripomínam, že v súlade s orientačnými líniami a v súlade s článkom 17 e, prílohy rokovacieho poriadku parlament bude hodnotiť vaše všeobecné schopnosti, vašu európsku zanietenosť a vašu osobnú nezávislosť. Parlament bude takisto hodnotiť aj vaše schopnosti z tejto oblasti a vaše komunikačné schopnosti. E, chcem tiež povedať, že pred schôdzou ste dostali prípravné otázky. Písomné odpovede dostali naši členovia a nachádzajú sa v ich zložkách. Skôr ako začneme našu prácu, chcem vám e, stručne pripomenúť, ako bude vypočutie prebiehať. Začneme stručným vyhlásením politických skupín o prioritách v oblasti humanitnej pomoci a v oblasti riešenia krízových situácií. Následne dezignovaná komisárka vystúpi, jej úvodný prejav nemôže presiahnuť 10 minút. Potom bude nasledovať asi 2 hodiny 45 minút, ktoré sú venované otázkam a odpovediam, ktoré sa začnú e, kolom politických skupín, ktoré budú klásť otázky. E, Priebeh bude taký, že to bude pripomínať ping-pong a každá, každý okruh bude trvať 3,5 minúty, 45 sekúnd otázka, 1 minúta 45 sekúnd odpoveď komisárky, 30 sekúnd dodatočná otázka 30 sekúnd ďalšia odpoveď. Treba striktne dodržiavať tieto limity. Otázky musia byť stručné, aby komisárka mala čas odpovedať a aby potom sme mohli položiť dodatočné otázky. Chcem spresniť, že tieto dodatočné otázky musia byť skutočne e, musia súvisieť s odpoveďou komisárky a nemôžu sa týkať iných tém, ako a ja ako predsedníčka e, vypočutia E, si vyhradzujem právo nepripustiť také dodatočné otázky, ktoré nebudú tieto e, kritériá rešpektovať. Potom budeme mať dve e, krátke obdobia, keď vždy aj kde chceme položiť otázky, ktoré sa týkajú priorít nášho výboru. Tam bude 15 až 20 sekúnd na otázku a chcem takisto požiadať komisárku, aby podávala stručné odpovede. Pripomínam vám, že rečnícky čas E, tam budeme dávať e, prednosť riadným a náhradným členom výboru, nášho výboru. No a samozrejme sme ešte žiadali, aby komisárka spresnila niektoré písomné otázky, ktoré nám dala, e, tam, kde teda odpovede nás úplne neuspokojili a kde nám jednotliví zástupcovia politických skupín takéto veci signalizovali. Preto vás informujem, že tu budú aj členovia výboru pre životné prostredie a zahraničné veci. Na záver vypočutia pani Želeva predniesie, ak si to bude želať, krátke, krátky prejav. Rozpráva bude tlmočená do všetkých jazykov. Všetci rečníci môžu hovoriť svojim rodným jazykom a rečníci, prosím ich, aby brali do úvahy aj tlmočenie pri svojich vystúpeniach a aby nehovorili príliš rýchlo. Pripomínam vám, že e, prostredníctvom web streamingu je naša rozpráva priamo prenášaná a takisto e, videozáznam bude k dispozícii a Všetky výmeny takisto budú e, zapísané in extenso a budú v naj, čo v najkračom čase k dispozícii všetkým. Toľko na úvod a teraz pristúpime k začiatku nášho vypočutia vystúpením jednotlivých zástupcov politických skupín. Pán Filip Kačmárek za EPP, nech sa páči, dávam vám slovo na vaše úvodné vyhlásenie. Merci beaucoup. E,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 poprvýkrát v histórii Európskej únie budeme mať tým pádom komisára, ktorý bude zodpovedný za humanitárnu pomoc. Táto oblasť je určitým jasným signálom, a síce, že Európska únia berie humanitárnu pomoc veľmi vážne. A že teda chceme posilniť našu úlohu v tejto oblasti. Myslím si, že je to dobrý krok správnym smerom a sme veľmi radi, že pani dezignovaná komisárka bude v tejto oblasti zohrávať dôležitú úlohu. Európska únia musí zlepšiť koordináciu, kohéziu a komplementaritu svojich krokov. Zároveň musíme byť pripravení na niečo, čo bude v zásade čoraz zložitejšie sú to výzvy, ktoré sú veľmi komplikované. Konec koncov videli sme to aj minulý rok. Jedna z týchto výziev sa týka neutrálneho vykonávania, poskytovania humanitárnej pomoci. Vieme, že toto neznie veľmi optimisticky. Pán Kačmarek, váš rečnícky čas vypršal, teraz dám slovo pánovi Bermanovi. We and you are faced with... Vítajte, pani Želeva my a vy sme konfrontovaní s veľmi problematickou oblasťou. Vieme, že táto oblasť je rozpoltená medzi viacerými komisármi. Nástroj na rozvoju pomoc zdá sa, že budú v kompetencii páni Ashton. Zdá sa, že ďalšia časť bude spadať pod pána Píbalca. Vy sa budete zaoberať určitými zostatkami, ako bude humanitárna pomoc. To sú kroky, ktoré sa budú týkať rozvojových krajín. To znamená, že budú tam traja komisári, kde bude dôležitá koordinácia, bude to veľmi problematické. Namiesto toho, aby Európska únia zohrávala dôležitú, oblasti, dôležitú úlohu v oblasti boja proti, proti chudobe, pán Barroso to všetko komplikuje. DCI, CND, F, to sú programy, ktoré sú dôležité a musíme sa nimi zaoberať. Spadajú pod európsky rozpočet, ale zdá sa, že Barroso to uh, ignoruje ja neočakám od vás, že vy tento problém, tento chaos vyriešite, ale ako chcete zaručiť to, aby, eh, tak povediať, z tejto pomoci, eh, aby táto pomoc niekde sa nestratila? Ako budem vykonať humanitárnu pomoc? Ako chcete zabezpečiť úzke prepojenia a komplementaritu humanitárnej pomoci s rozvojovou pomocou? Pani Želeva, možno ešte predtým, ako začneme diskusiu, bol by som veľmi rád, keby ste nám eh, vysvetlili, prečo v protiklade s pravidlom Európskeho parlamentu tu vy v prehlásení záujmov za rok 2008-2009 napísali dostatočné informácie? Merci. La por- Ďakujem. A teraz pán Körens, nech sa páči z ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Úloha, ktorú vezme na seba budúca komisárka pre humanitárnu pomoc, bude dôležitá a ťažká. Dôležitá, pretože vzhľadom na situáciu vo svete a bude ťažká, pretože budeme musieť reagovať rýchlo. A vzhľadom na to, že reakcia a odpovede, ktoré nám komisárka dala a že bude musieť byť nestranná, tak to znamená, že v Európe alebo, alebo vo svete, kde Európska únia má vojenskú aj humanitnú zodpovednosť, je potrebné, aby sme konali tak, aby oblasť humanitnej pomoci nebola ovplyvňovaná inými oblastiami. Zvyčajne odpoveď a činnosť, ktorú vediete, tak to je väčšinou reakcia na nejakú krízu ale to je len východiskový bod a práve preto je potrebné, aby sme veľmi dobre koordinovali e, činnosť rehabilitácie, rekonštrukcia rozvoja a my chceme posúdiť vašu kapacitu a talent riadiť tým a ja si dovolím e, uviesť možnosť, že e, vaša činnosť môže byť v rámci súčasnej konfigurácie komisie limitovaná. Ďakujem. Pani Keller za zelených. Thank you. I would like... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela zdôrazniť niektoré body, ktoré sú pre uh, našu skupinu uh, zelených dôležitá uh, reakcia na uh, na nešťastie, ktorými sa budete zaoberať, sú spôsobené štruktúrálnymi problémami, e, za ktoré aspoň čiastočne zodpovedá Európska únia EÚ e a dezignovaná komisárka musí tiež vnímať štruktúrálne príčiny, ktoré spôsobujú katastrofy a e, rovnako musia reagovať na zvýšené potreby a nároky spôsobené tiež klimatickými zmenami. Rovnako sme konfrontovaní s tým, že čoraz viac sa zmývajú hranice medzi bezpečnostnými operáciami a humanitárnou pomocou. Ako zabezpečíte, aby neprišlo k e, zmene humanitárnej pomoci? No a ako vysvetľujete, že tá krajina, e, z ktorej pochádzate, je jedinou krajinou, ktorá neplní svoje oblasti v tejto oblasti povinnosti v tejto oblasti. Bulharsko je jedinou, jediným členským štátom, ktoré e, odmietlo zúčastňovať sa systémov budovania kapacity Európskej únie. No a ako e, z ohľadu na toto zaručíte, že budete podporovať e, rozvojové otázky? Vo vašej krajine sa uskutočnilo referendum o e, zrušení spravodajských programov v tureckom jazyku. Ako na to zareagujete? No a v interviu v Financial Times Germany ste vysvetovali eh, nedostatky svojho prehlásenia o záujmoch. Myslíte si, že ste boli dostatočne transparentná a myslíte, že ste boli tak transparentná, eh, ako bolo v vašich eh, silách. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pán Sadil DS e, z skupiny ECR. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. teraz v mene ECR len tri e, rýchle veci. Jedna z nich sa týka e, našich príprav na e, krízy. Myslím, že musíme zabezpečiť nejaké strategické krízové zásoby v celej Európe a musíme sa pripraviť na krízy. A to bude vaša zodpovednosť. Po druhé, musíme byť tiež pripravení na potravinovú krízu, ktorá prichádza. Vieme, že v africkom rohu sa tak udeje, rovnako v Etiópii. A na to treba vybudovať zásoby, ktoré budú vyžadovať oveľa vyššiu mieru financovania ako doteraz. A to bude tiež vašou zodpovednosťou. No a v neposlednom rade sa musíme sústrediť na určité MVOčky. Ja, ich, ja podporujem ich činnosť, podporujem činnosť tretieho sektora. Myslím, že odvádzajú mimoriadne dobrú prácu, ale nie všetky humanitárne organizácie si zaslúžia našu podporu. No a my musíme nájsť spôsob, ako rozlišovať medzi tými, eh, ktorí sú hodní našej spolupráce a tými, ktorí eh, míňajú 80 až alebo 75 rozpočtu na svoju vlastnú správu, pretože takáto činnosť neprináša žiadnu pomoc. A myslím, že to bude tiež vo vašej kompetencii, takže k týmto otázkam sa ešte dostanem eh, neskôr. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pani Zimmer z GUE. Vážená pani Jeleva, my vítame spojenie humanitárnej pomoci a reakcie na krízové situácie. A sme aj za to, aby sme potenciál EÚ v budúcnosti využívali lepšie. Naša politická skupina, skupina GUE v Európskom parlamente, sa zaujíma predovšetkým o to, v akom rozsahu budete presadzovať správne využitie európskych finančných, finančnej podpory, pretože členské štáty, a také sú naše skúsenosti, že členské štáty prislúbia množstvo peňazí, bohužiaľ tie nie vždy v plnom rozsahu sú aj poskytované. Ďalej chceme vedieť, do, v akom rozsahu bude predchádzanie krizovým situáciám patriť do vášho portfólia a rovnako chcem vedieť, ako, sa, ako budete podporovať chudobné rozvojové krajiny eh, s ohľadom na dopady klimatických zmien a v akom rozsahu budete reagovať na to, aby eh, sa využívali príslušné nástroje Európskej únie, predovšetkým Európska investičná banka a všetky ich možnosti a to eh, účinným spôsobom, tak aby humanitárna pomoc a prostriedky reakcie a prevencie na krízy mohli byť využívané a to platí napríklad e, pre nástroj vo výške 1 miliardy. E, pre tsunami to e, sa však neuskutočnilo v takej miere, ako bolo potrebné. Bohužiaľ, vypíšal vám čas. A teraz pani Sinclair, EFD, 1,5 minúty. Madame Sinclair n'est pas là? Pani Sinclair tu nie je. La. V tom prípade dávam slovo pani Želeva eh, k jej úvodnému politickému vyhláseniu 10 minút. Merci, madame la présidente. Madame la... Ďakujem. Vážený páni poslanci a poslankyne, dámy a páni. Je to pre mňa veľkou cťou, že môžem vystúpiť na pôde tohto výboru ako dezignovaná komisárka. So vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti Európska únia sa dostáva do novej éry. No a je to obrovská príležitosť a otvára to obrovskú príležitosť pre európske inštitúcie na to, aby sa Európska únia priblížila k občanom a aby sa posilnila úloha Európy ako globálneho hráča. Ja som neustále pracoval, alebo neustále pracujem na silnej a unifikovanej Európe, ktorá e, obajuje svoje hodnoty, ako je dôstojnosť a solidarita a vnímam to ako privilegium, že moja zodpovednosť bude zastupovať európsku solidaritu a hodnoty e, tak v rámci e, Európskej únie, ako aj za jej hranicami. Dvakrát som bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a preto veľmi dobre poznám význam eh, dialogu s touto inštitúciou. Parlament eh, vždy pracoval efektívne, eh, rýchlo a podporoval spoluprácu. No a ja som odhodlaná pokračovať a budovať túto plodnú spoluprácu a budem budovať na dosiahnutých výsledkoch mojich predchodcov Emma Bonino, Paul Nielsen, Michel, Karel de Gucht a Savros Dimas. Táto spolupráca bude veľmi dôležitá, pretože čelíme dvojitej výzve klimatických zmien a hospodárskej krízy. Konflikty a prírodné katastrofy nepoznajú hranice. V súčasnosti na celom svete eh, žije mimo svojich domovov eh, 42 miliónov ľudí eh, počet, klimatických, eh, počet katastrof spôsobných klimatickými zmenami sa v posledných 10 stroj strojnásobil. V Európe prírodné katastrofy eh, spôsobujú nespočetné množstvo tragédií a každý rok stoja daňových poplatníkov 15 miliard eur. V rozvojových krajinách eh, je to často, sú to často tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ženy, deti a chudobní, ktorí musia tie dôsledky znášať najviac No a s ohľadom na tento dramatický scenár Európska únia potrebuje budovať veľké kapacity na reagovanie na krízy. A v období hospodárskych kríz a hospodárskej krízy musíme čo najlepšie využívať naše zdroje. No a preto bude základným kameňom mojej politiky koordinácia. Moje budúce portfólio spája eh, silnú, eh, silnú medzinárodnú spoluprácu a zdroje a odbornosť komisie a členských štátov v oblasti humanitárnej pomoci a e, civilnej ochrany, tak ako to bolo uvedené v Barnierovej správe z 2006. Rovnako to e, reprezentuje e, schopnosť a maximalizáciu účinnosti e, reakcií Európskej únie v akýchkoľvek krízach. Čo sa týka medzinárodnej mm, areny, ja sa budem, ja budem spolupracovať s mnohými partnermi, eh, medzi ktorými eh, sú mm, OSN, OCHA, eh, VFP, UNHCR, UNICEF a množstvo ďalších regionálnych organizácií a krajín. Vážené dámy a páni poslanci, Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci e, dal Európskej únii e, možnosť e, rozvíjať silnú a koordinovanú politiku. Ja by som chcela ďalej budovať na tejto politike a nezlaknem sa toho v hlavných mestách a krízových oblastiach hovoriť jasnou rečou. A pritom budem sa snažiť o veľmi úzkú spoluprácu eh, s, veľkou, eh, s vysokou predstaviteľkou a podpredsedničkou komisie Katrin Ešten. Dovolte mi, pár, eh, dovolte mi zdôrazniť pár priorít v tomto oblasti. Ja sa v tejto oblasti ja sa budem zasadzovať za posilnenie medzinárodného humanitárneho práva. No a tu sa jedná predovšetkým o to, bojovať proti brutálnym eh, vojnovým metódám, cieleným a cieleným útokom na civilistov. Okrem toho eh, sa eh, budem intenzívne zaoberať s prístupom k ľuďom v postihnutých oblastiach. Peniaze nestačia, pretože na to, aby sme dokázali poskytovať pomoc, musia aj humanitárni pracovníci môcť pracovať. No a posledným bodom je, Eh, je absolútna nutnosť, pretože eh, vlády až príliš často eh, popierajú existenciu humanitárnych krízových situácií vo vlastných, na vlastnom území. No a tu by som len pripomenula situáciu v Darfúre, na Sri Lanke alebo Eritreji. Ďalšou prioritou bude zriadiť jasné oddelenie medzi humanitárnych a vojenských eh, činností. Príliš často a čoraz častejšie eh, vojenskí aktéry vyvíjajú stratégie na to, aby získali, eh, ako sa mi hovoria, srdcia obyvateľstva. No a tým sa nejak maže hranica a rozdiel medzi medzi armádou a humanitárnymi pracovníkmi a preto sa títo čoraz častejšie stávajú obeťami útokov. No a v tomto kontexte chcem sa zaistiť a v zásade za bezpečnosť humanitárnych pracovníkov. V roku 2008 prišlo o život 122 humanitárnych pracovníkov. To je viac ako medzi jednotkami OSN a preto je mojou osobnou snahou vzdať im hold, pretože so svoju profesionálnu prácu zaplatili najvyššou cenou Afganistan, Gaza, Sri Lanka, Darfur, Somálsko, Čad alebo Konská demokratická e, republika. To je len niekoľko e, z veľmi dobre známych príkladov e, pre tie problémy, o ktorých som práve hovorila tieto komplexné príklad, prípady a ich riešenie bude podľa môjho názoru jednou z hlavných úloh. No a ja si ja vám ďakujem za vaše podnety a návrhy. dôležitým, dôležitou súčasťou mojej práce bude šírenie nádeja, nádeje na lepšiu budúcnosť v časoch krízy. A preto je dôležité um, zaistiť vhodný prechod od podpory k rozvoju. No a v tomto kontexte bude jedno z priorít mojej práce zaisťovať koherentný a koordinovaný európsky prístup. No a pritom budem veľmi úzko spolupracovať s baronkou Ashton a komisárom Pibalksom. Dámy a páni, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, pokiaľ ide o civilnú ochranu, tak ja by som pridanú hodnotu dala európskej dimenzii. Kľúčovými slovami je lepšia príprava a koordinácia. Každý členský štát je zodpovedný za svoju vlastnú civilnú ochranu. Ale ak nebudeme si poskytovať informácie o množstve stánov, e, hasiacich lietadiel, ktorými disponujú jednotlivé členské štáty, a keď budeme vedieť, kde sa nachádzajú, kde ich môžeme nasadiť, budeme môcť byť oveľa efektívnejší a užitočnejší navzájom. V tu, toto je tá podstata a zmysel novej klauzuly o solidarite. Myslím si, že tá vyjadruje aj európskeho ducha spolupráce. Samozrejme, že za spolupráce s pani Malstrom by som chcela zmodernizovať mechanizmus Európy v oblasti civilnej ochrany a chcela by som do toho viac zaangažovať všetky zúčastnené strany. Chceme vytvoriť operačné centrum, ktoré by mohlo koordinovať e, činnosť v časoch krízy tak, aby európske občania aj iní mohli e, e, túto pomoc pobera tak vnútri EÚ ako za hranicami. To je podstata, e, ktorá by pokrývala všetko od prevencie až po rekonštrukciu. No a samozrejme, že to všetko e, po takej širokej konzultácii by som predložila návrh o e, vytvorení dohody o, o európskych dobrovoľníkoch v súlade e, s príslušnými ustanoveniami E, zmluva, žené páni poslankyne, páni poslanci, chcem e, poďakovať parlamentu za podporu vždy, keď e, sme chceli my ako Európa reagovať na katastrofy. Skutočne tu ide o odhlasovanie potrebných rozpočtov pre všetky tieto činnosti a váš výbor vždy prejavil esprit podpory a spoločného ducha, najmä pokiaľ ide o, e, o civilnú ochranu a politickú vôľu. A pokiaľ ide o túto oblasť, tak e, pre mňa toto vypočutie je prvou etapou, dúfam, že plodnej spolupráce a budem rada, ak budem môcť s vami spolupracovať so členskými štátmi, e, že budeme vyvíjať spoločné úsilie tak, aby e, táto, toto nové portfólio skutočne prinieslo v tejto oblasti zlepšenie Ide tu napríklad nielen o materiálnu pomoc, ide tu aj o nádej, o dávanie nádeje v lepšiu budúcnosť. Ďakujem vám za pozornosť. A teraz začneme e, prvú periódu Catch ohľadne tých humanitných e, problémov a koordinácie v oblasti rozličných portfólií, ako aj naliehavú pomoc, rehabilitáciu a rozvoj. Guerrero, Pán Guerreiro, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel požiadať kandidátku, aby trošku viac rozvinula svoju všeobecnú koncepciu o tých eh, programoch obnovy E, ktoré sú akýmsi prechodom medzi e, naliehavou odpoveďou na krízu. Otázka má 15 sekúnd. Takže nech sa páči, pani komisárka, dávam vám slovo. Ďakujem. Ja Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela spolu, spýtať na spoluprácu s regionálnymi organizáciami a OSN v rámci krízových situáciách aká bude vaša úloha v prípade prírodných katastrof. Ďakujem pekne. Existujú také skupiny, ako sú utečenci alebo Rómovia, ktorí sa častokrát označujú ako ilegálni a potrebujú humanitárnu pomoc. Hovoríme dnes o humanitárnej pomoci mimo Európskej únie, ale ako je možné sa zaoberať takýmito skupinami, ktoré skutočne majú potrebu tejto pomoci. Monsieur ähm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ako predseda pracovnej skupiny v rámci OSN, ktorá zaberá takýmito otázkami. Ako si predstavujete spoluprácu s UNHCR a s UNICEFom, čo sa týka pre situácie detí v konfliktoch? La parole est à monsieur Fisas Ayala. pani Fisas Ayala, posledná otázka. Muchas gracias. Me gustaría... Ďakujem, rád by som vedela, aký rozdiel vnímate medzi medzinárodnou spoluprácou e, v vašej komisii a rozvojovej pomoci pána Piblalsa. Madame vous avez la parole. Pani Želeva, dávam vám slovo na 3 minúty. Thank you very much. So I would like... Ďakujem pekne. Ja by som začala tým, že by som chcela povedať, že čo sa týka humanitárnej pomoci, tak toto je samozrejme veľmi dôležitá téma. Ja toto chcem riešiť v rámci toho rámci, no, rámci nového portfólia. Nevidím v tejto oblasti nejaký veľký problém, teda konkrétne myslím to, že je to rozdelené na rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc, že teda sú to dnes dve portfólia, lebo v minulosti sme mali dobré skúsenosti a máme dobrú prax z prípadov, ktoré sa týkali napríklad krajín, ktoré nie sú združené v rámci AKT, kde tak či tak táto agenda bola oddelená. Takže dovolte, aby som teraz sa konkrétne zamerala eh, na položené otázky. Čo sa týka programu rehabilitácie, ako viete, je to súčasťou naše portfólia a je to súčasťou rozpočtu pre humanitárnu pomoc. Je to tretí pilier, je to prevencia e, pred e, nešťastiami a je tu prepojenie medzi pomocou po katastrofách a s, prepojenie to s rozvojovou pomocou. Samozrejme, musíme si byť vedomí e, toho rozdielnu charakteru týchto dvoch politík, ako je humanitárna pomoc a rozvojová pomoc, kde jedna časť sa zameriava na záchranu ľudských životov, čo je veľmi dôležité, a čo sa týka potom rozvojovej politiky, tak tu máme predovšetkým otázky, ako je obnova kde ide o podporu aktérov v jednotlivých štátoch. Ja by som veľmi rada chcela posilniť túto spoluprácu v príslušných štátoch. Chceme teraz spolupracovať s lokálnymi, lokálnou administratívou a toto bude prebiehať v rámci rámca, za ktorý je zodpovedný môj kolega pán Píbalx. Čo sa týka organizácií v rámci OSN, tak e, v súčasnosti vidím určitú výhodu v rámci môjho portfólia, keďže ja budem zodpovedná za, za spoluprácu, tak budem sa snažiť posilňovať spoluprácu s OSN. Predovšetkým sa zameriam na všetky organizácie OSN, ktoré sa zaoberajú humanitárnou pomocou. To, to sa bude týkať napríklad aj útečencov alebo vyhnaných osob v rámci štátov. Pani Želeva, žiaľ, vy musíte držiavať stanovený čas. A teraz začneme prvé kolo otázok. A ešte raz by som vám chcela pripomínať, ako budeme postupovať. Máme 45 minút v dispozícii. Máme tu, bude položená otázka na 1,5 minúty a potom bude odpoveď. Potom bude možné ešte do, položiť doplňujúcu otázku 30 sekúnd a odpoveď bude tiež 30 e, sekúnd. To znamená, že na jedno kolo otázky 1 minútu 45 sekúnd. Nech sa páči, pán Mitchell ako prvý. Um, it's not all about money. Uh, Pani Želeva, to nie všetko sa týka peňazí. Čo e, sa týka vašej oblasti. Sú tu aj ďalšie veci, ako je príprava, plánovania, proaktívny prístup, kde je nutné predpokladať, ak kde bude aj potreba. To znamená, že je dôležité, aby ste nám povedali, ako chcete pôsobiť proaktívne, ako chcete pripravovať plán a ako chcete nám zabezpečiť ako parlamentu, že nebudete iba reagovať, ale že sa budete snažiť proaktívne, preventívne pôsobiť v oblasti humanitárnych katastrof. Ďakujem pekne. vous la parole. Dávam vám slovo. Uh, uh, budem veľmi konkrétna a chcela by som povedať, že budem veľmi otvorená dialogu s parlamentom a že plne súhlasím s tým, že musíme byť proaktívni. To znamená, že nemôžeme iba čakať na to, aby sa udiala nejaká kríza. Z tohoto hľadiska, ako je vám iste známe, krízová pomoc, naša okamžitá reakcia v krízových situáciách sa bude opierať o analýzu a posúdenie potrieb. To znamená, že keďže v jednom rezorte bude teraz humanitárna pomoc a civilná obrana, toto bude viesť k lepšej koordinácii činností to znamená, že budeme mať dostatok expertov, to je jedna vec. A druhá vec, čo je tiež dôležité, je, že môžeme zabezpečiť aj hodnotenie a posúdenie situácií. Môžeme posúdiť krizovú situáciu v daných lokalitách. Myslím si, že áno, súhlasím s vami, toto nie je iba otázka peňazí, ale je tu aj veľká možnosť posilniť spoluprácu vo všetkých oblastiach. Dobre, teraz doplňujúca otázka, nech sa páči, pán Mičel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som nadezal na to, čo povedala pani dezignovaná komisárka, že sa nás obrátite s plánom, s proaktívnymi plánmi, kde my budeme môcť prispieť k prevencii a kde nebudeme riešiť len krízovú situáciu, ktorá niekde vznikla. Pani Želeva. Also... Uh, Je dobré mať možnosti na vypracovanie scenárov. To znamená, aby sme iba nereagovali na nejakú vzniknutú krízu, a takáto možnosť je daná v rámci rámca, ktorý máme. Máme na to príslušné služby v rámci komisie. Máme tu DG Eco. Toto pracovisko má možnosť pripravovať sa na situácie a môže hodnotiť vzniknuté krízy. Toto nám poskytuje možnosť lepšie plánovať a vypracovať lepšie programy a dopredu sa pripraviť na prípadné situácie. Pripraviť prostriedky. To znamená, že máme tu skutočne určité možnosti a môžeme lepšie spojiť obidve tieto technické stránky a technické prostriedky a takto môžeme reagovať na konkrétnu situáciu. A môžeme aj dopredu pripravovať scenáre pre prípadné krízy, ktoré môžu súvisieť napríklad s klimatickými zmenami. Cashman, la Cashman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani Jelová. Ako viete, a, tak a, a, sú tu rôzne chýry a vysvetlenia. My vo výbore sa a, musíme zaoprať len a, skutočnosťami ja sa nebudem pýtať doplňujúcu otázku, ale musím sa spýtať vo vašom prehlásení o e, záujmoch. Zabudli ste niečo tam uviezť, chceli by ste teraz niečo e, povedať výboru a sú tam nejaké obchodné záujmy, ktoré ste e, nepriznali. Nož, ďakujem veľmi pekne, vážený pán Kešmen. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku a dovolte mi dopredu povedať, že vo všeobecnosti ja nikdy e, nevyjadrujem ku klebetám v tlači alebo e, k záležitostiam týkajúcim sa môjho e, súkromného života. My sme tu teraz, aby sme diskutovali o dôležitej otázke humanitárnych kríz, rozvojovej pomoci a ako sa pripraviť, pripraviť lepšie na budúcnosť v týchto dôležitých oblastiach a ako pomôcť ľuďom ako pomôcť pri ich utrpení a ako zlepšiť ich situáciu. Ale pretože ja som dnes tu a nemám čo schovávať a ja nemám nie sú otázky, ktoré by sme nemohli zodpovedať a preto by som vás chcela uistiť, že ja som od roku 2007 eh, verejným činiteľom. Ja som deklarovala a priznala všetko, eh, čo som musela. A dovolte mi dodať k tomu jednu vetu. Všetko, všetky obvinenia proti môjmu manželovi alebo mojej osobe eh, sú sa nezakladajú na pravde. A ja si myslím, že teraz sa môžeme sústrediť na predmet a podstatu tohto, tohto vypočutia. Nejaká dodatočná otázka nie. A teraz dostáva slovo pán Görens. Nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem spýtať na schopnosť odpovede Európskej únie v situáciách, ktoré si vyžadujú zásah vášho oddelenia. Vzhľadom na to, že táto kapacita vychádza z členských štátov, pretože EÚ ako taká tým nedisponuje. Chcel by som vedieť, či táto kapacita reakcie na konfliktné alebo krízové alebo katastrofické situácie, či e, vaše schopnosti sú dostatočné, ako budete e, reagovať na eventuálny deficit v tejto situácii, pani Želeva? Mm, no v žiadnom prípade to nie je dostačujúce lebo samozrejme vieme, že zažívame veľmi zložitú dobu. To znamená, že nemáme tu len krízu vo finančnej a hospodárskej oblasti, ale máme tu aj klimatické zmeny, ktoré musíme brať veľmi vážne. Musíme ich riešiť. Toto je určitý, určitý pôvod katastrof a kríz. V tejto súvislosti by som vám chcela povedať, že teraz keď v mojej oblasti mám humanitárnu pomoc a civilnú obranu, čo je vlastne prvýkrát v histórii, tak by som vás chcela ubezpečiť, že spravím všetko, čo je v mojich silách na to, aby, som, aby sme sa dobre pripravili na reakciu, ale nie len na reakciu. To znamená, že príprava, tréning, cvičenie, to bude veľmi dôležité. Musíme využiť všetky kapacity, ktoré máme k dispozícii v rámci tejto oblasti, aby sme apelovali na členské štáty, boli aktívnejšie v rámci vlastnej prípravy a zároveň musíme prispieť aj na európskej úrovni. To znamená, že musíme využiť ten pilier, ktorý máme na e, redukciu kríz a musíme využiť všetky ďalšie prostriedky, ktoré sú v našej dispozícii aby sme zlepšili naše kapacity a aby sme sa pripravili lepšie. Ešte doplňujúca otázka zo strany pána Gorenca. Moja dodatočná otázka sa týka rozdelenia úloh medzi členskými štátmi. E, Mysli, e, máte v úmysle členským štátom dať isté právomoci v rámci istých medzi E, máte nejaké percentá, pokiaľ ide napríklad o percentáž HDP, e, ktoré by štáty mali venovať na takéto krízové situácie, pani Želeva? Reakcia na prírodné katastrofy je samozrejme e, v krízových situáciách je samozrejme v prvej fáze národnou kompetenciou. Teraz máme možnosť podľa štokholmského programu na európskej úrovni lepšie pripraviť eh, naše prostriedky, aby sme dokázali im rýchlejšie reagovať na krízu a preukázali našu solidaritu. A môžem vás uistiť, že po pilotnom projektu, projekte a jeho revízii, bohužiaľ, eh, musíme dodržiavať čas. Tak no a teraz dostáva slovo pani z Argentíny. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážená pani Jelava, vy ste povedali, že teraz ste verejným činiteľom. No a verejní činitelia eh, nemajú finančný eh, súkromný život. Rovnako nie ich manželia alebo manželky. Nuž a teraz sa štyrie kolegovia pýtali, položili už otázku, ktorú ste nezodpovedali. Prečo ste svoje finančné eh, záujmy nepriznali a nedeklarovali v v eh, prehlásení o záujmoch, keď vás eh, obchodný register v Bulharsku eh, stále viedol ako riaditeľku a vlastničku tejto firmy. Nože, ďakujem pekne za otázku. Ja by som vás chcela uistiť, že ja som priznala všetko, čo som musela v tomto období, pretože mm, to potvrdili aj finančné inštitúcie a daňový úrad v Bulharsku. No a ja som pripravila celú zložku s so úradnými dokumentami, a tak v bulharskom ako aj anglickom jazyku, pretože som očakávala presne takéto otázky, no, e, ktoré boli vyprovokované listom môjho bulharského kolegu Antonia Antoni, mojej bulharskej kolegyne Antonie Parvanovej a dovolte mi povedať, že v Bulharsku máme fungujúce inštitúcie, aj finančné inštitúcie, ktoré všetko skontrolovali. Moja deklarácia o finančných záujmoch a o otázkach, ktoré súvisia s konfliktom záujmom, bola preverená aj zo strany parlamentu e, v bulharskom parlamente máme výbor, tak ako tento výbor. A tento výbor prijal také rozhodnutie, že všetko je v poriadku a všetko je v súlade s právom v Bulharsku. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za túto otázku. Môžete si prezrieť tú zložku s oficiálnymi úradnými dokumentami, ak chcete. A ja skutočne nemám čo skrývať. Táto spoločnosť v tomto období ešte v tomto období nevyvíjala obchodnú činnosť, no a to potvrdzujú aj finančné inštitúcie a úrady e, v mojom rodisku. Máte nejakú dodatočnú otázku? Áno. A vy, keďže ste očakávali tieto otázky, e, bolo by jednoduché, ak tých 10 minút, v rámci svojich 10 minút by ste e, niečo povedali. A moja otázka je, či ste predali spoločnosť Global Consult a za koľko, a ak nie, tak prečo to nebolo priznané a deklarované? Pani Želeva? Nuž. Tá spoločnosť je samozrejme, to som priznala, deklarovala v daňovom priznaní, ktorá nevyvíja na trhu žiadnu činnosť. A to vidíte, No a preto, že je to taká dôležitá vec, ja by som to rada zodpovedala v mojom rodnom jazyku. Bohužiaľ, to vám vami prišiel už čas, musíme počkať. Dobre, takže venujeme tomu extra čas a môžete nám to vysvetliť vo svojom vlastnom jazyku. Nech sa páči. Takže môžem zodpovedať otázku, áno, nech sa páči. Bych iskala да отговоря na въпрос. E, Chcela by som dať odpoveď na túto otázku, pretože vy ste mi už druhýkrát položili. Ide tu o obvinenia, ktoré nie sú podložené a ktoré vyšli z mojej kolegyne Antónie Parvanovej, to je europoslankyňa, ktorá zaslala list Európskej komisii. E, chcela by som vám dokázať aj ukázať, ak si to želáte, oficiálne doklady, ktoré sa tejto otázky týkajú. Ak si želáte, môžem vám ich dať k dispozícii. Môžem to urobiť bez toho, aby som tu uberala viac času a zachádzala do detajlov, e, ktoré napokon zbytočne vlastne e, vyčerpávajú náš čas. V mojej krajine sú inštitúcie, ktoré realizujú finančný audit, ako aj všetky typy finančnej kontroly, aby e, zabezpečili dodržiavanie noriem transparentnosti. A ja teraz tu e, vyzývam, aby sme pokračovali v našej rozprave o samotnej podstate môjho portfólia a môžem vás ubezpečiť, že e, nemám nič iné, čo by som vám ukázala, ako e, zverejnené e, oficiálne doklady, ktoré zverejnili oficiálne bulharské úrady. Každý, kto si to želá, môže ma o to požiadať. Každý, kto si želá viac informácií, môže prísť do Bulharska a môže si prezrieť mesto, kde žijem, kde bývam, môže sa zoznámiť s príslušnými úradmi, s mojim manželom, ak si to želáte a takýmto spôsobom sa presvedčiť o tom, že e, nič neskrývam a nerobím nič, čo by bolo ilegálne. Myslím si, že teraz by sme sa mali koncentrovať na humanitnú pomoc, pretože je veľa ľudí, ktorí trpia a ktorí strácajú životy v celom svete, zatiaľ čo my tu strácame čas s nepodloženými obvineniami. A ešte raz chcem povedať, že e, skutočne v mojich činnostiach nie je nič ilegálne, ani v aktivitách môjho manžela, až neexistujú žiadne vyšetrovania, ktoré by e, boli adresované mne, alebo o mojej osobe, alebo o osobe môjho manžela. Ja neviem, kto vám dodal takéto podklady, aby ste mi kladli takéto typy e, otázok, ale ešte raz Myslím si, že to nie je podstata našej dnešnej rozpravy. Ďakujem. Vrátime sa k našim otázkam a odpovediam. A teraz dávam slovo pánovi Faradžovi z ECR. Eh, e Thank you, Madam Chair. Just... Ďakujem pekne, pani predsednička. Nož eh, v rámci úvodných slov som sa už dotkol problému potravinovej krízy a preto by som sa vás, pani dezignovaná komisárka, rád spýtal na to, aká je vaša stratégia e, voči e, potravinovej kríze a čo uprednostňujete liberalizáciu obchodu alebo novú politiku pre oblasť potravinovej pomoci a humanitárnej pomoci a, alebo niečo iné. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani e, Želeva. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Na medzinárodnej úrovni veľmi dobre viete, že sa snažíme sledovať a aktívne vystupujeme v rámci reformy eh, konvencie o potravinovej eh, pomoci. No a ja trvám na aktívnej eh, participácii. No a na operačnej úrovni sa veľmi aktívne zapájame a zasadzujeme za využívanie nových postupov a nových modalít, aby boli efektívnejšie a účinnejšie. Chcela by som uvedil len pár príkladov. Napríklad e, snažíme sa pristupovať k riešeniu inovatívne a nachádzať nové možnosti a nástroje. A nie len poskytujeme potravinovú pomoc, ale aj trying also to uh, ale aj hotovosť eh, za potraviny eh, pri podpore lokálnych eh, trhov a výrobcov. Takže myslím, že vo všeobecnosti mohli by sme byť ešte vynaliezavejší a mohli by sme byť na vyššej úrovni pri využívaní rôznych metód a nástrojov v rámci potravinovej pomoci a prevencie potravinovej krízy. E, na doplňujúca otázka. Vážená pani predsednička, ja mám proste faktickú poznámku. Dobre, doplňujúca otázka. Dobre, nie, žiadna doplňujúca otázka. Takže slovo má pani Zimmer. Frau Jeleva. Hier. Uh, point, point, point I wanted to ja som chcel vystúpiť s faktickou poznámkou, ak môžem. Takže nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. My sme tu svetkami diskusí a myslím, že potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti. Meno mm, bolo tu uvedené meno pani Parvanovej ako človek, ktorý začal obvinenia, alebo vznesol tie obvinenia, o, ktorom, o ktorých hovoríme a týkajúce sa integrity pani Želeva. Ja si myslím, že by bolo e, náležité, ak by ste sa spýtali pani Parvanovej, poslankyne Európskeho parlamentu, aby sa k tomu vyjadrila. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá e, myšlienka a využijem moje právomoci ako predsednička, aby e, e to pani Parvanová vysvetlila. Nech sa páči. E, ďakujem pekne. Dostala som slovo. Ďakujem. Madam Chair, because my name was mentioned... Pani predsednička, keď sa spomínala moje um, meno, tak by som chcela povedať, že sa udiela určitá komunikácia, kde ja som bola požiadaná poskytnúť informácie. A to, čo povedala pani Želeva, tak musím povedať, žiaľ, nie je pravdou. Keď si pozriete oficiálne dokumenty ktoré ona predložila e, tomuto výboru, tomuto parlamentu, a keď si pozriete oficiálny životopis, vidíte, že tam má určité aktivity v tejto spoločnosti od roku 2001 do roku 2003 a potom od roku 2004 do roku 2000, respektíve 2006-2007. Toto nie je v súlade s pravdou lebo ona viedla túto spoločnosť od 14. júna 2006 do 9.4.2009. V Bulharsku máme určitý zákon, ktorý hovorí, že ak je takýto prípad, že je nesúlad s predpismi, poslanec parlamentu alebo poslanec Európskeho parlamentu nemôže vykonávať svoj mandát. To znamená, že táto spoločnosť nebola vlastne ani predaná, bola iba premenovaná a, a pani Želeva vlastní stále 60 akcií. Toto sú, toto sú oficiálne informácie, ktoré sme dostali, ktoré boli analyzované právnikmi dokonca aj Financial Times, dnešné vydanie, zverejnil tieto informácie, analyzovali. To znamená, že má to každý dispozícii. Nie som to ja, čo ja by som niečo vymyslela alebo spravila nejakú chybu. Nie, ja som len poskytla tieto informácie, poskyt, posunula som ich komisii a ja som nespravil žiadnu chybu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Parvanová. A teraz ďalší rečník. Respektíve e, Páni dezignovaná komisárka, môžete zareagovať na toto, čo bolo povedané. Ak som to pochopila správne, tak tu sa nehovorí o nejakých eh, o nejakých zákulisných informáciách, ale sú to oficiálne informácie a vidíme, že tie informácie, ktoré si nám predložilo, nie sú v súlade s bulharskými zákonmi. Eh, pani Želeva, nech sa páči, dostane vám toľko času, koľko mala k dispozície pani Parvanov, aby ste na to zareagovali. Eh, eh, Ďakujem, pani predsednička. Ani pani Parvanová, ani ja nie sme právničky a preto opakujem a trvám na tom. Ja mám celú zložku s celou dokumentáciou k tomuto prípadu a táto dokumentácia je v plnom súlade s bulharskou legislatívou. Dúfam, že tento výbor bude pokračovať v diskutovaní o tých problémoch, kvôli ktorým sme sa tu stretli. Ja požiadam mojich spolupracovníkov, aby vám rozdali tieto dokumenty. Jediné, čo môžem povedať, že táto e, spoločnosť, táto firma, e, ktorú viacerí spomínali, už nefunguje a to už veľmi dlho. A v súlade s príslušnými e, zákonmi e, bulharských orgánov. E, to bolo vyhlásené a ja tu mám dôkazový materiál, ktorým to môžem podporiť. Myslím si, že je zbytočné to tu opätovne opakovať a navyše ja neviem, aké e, sú zvyky vo vašom výbore, či takéto vyhlásenia sa analýzuje tak ďalej, ale chcem vás požiadať, aby ste sa pozreli na tie doklady, sú tu. Keby som bola porušila zákony, bulharské orgány by to boli konštatovali a boli by to zverejnili. Takže dovolte mi, aby som vás ubezpečila, že finančné inštitúcie a súdy v mojej krajine fungujú Inštitúcie a orgány sú tam a rozhodujú o pravdivosti dokumentov. A medzi iným chcem spomenúť, že takisto e, aj partner z vášho výboru Ehm, myslím si, že konec koncov my sme sa tu dnes stretli na tomto vypočutí za účelom pred dokázania alebo prezentovania mojich e, schopností v oblasti humanitnej pomoci. Ale opakujem, že príslušný parlamentný výbor v Bulharsku vyhlásil, že v mojom prípade nedošlo k žiadnemu konfliktu záujmu the services of the Commission to transmit to us the financial file of uh, Madame uh, so that we can examine it also along with the other documents. Madam President, on a point of order. Yes. The job of... the- um, Pani predsednička, ja mám ešte jednu pripomienku. Dôležité je si uvedomiť to, že, že e, kto tu má na starosti dodržiavanie práva. Pani, Jeleva, pani Želeva sa mala možnosť vyjadriť. Pani Želeva mala byť zodpovedná za humanitárnu pomoc a ona vravela, že čo je to pre ňu humanitárna pomoc a vidíme, že tie dokumenty, ktoré nám predložila, asi nezodpovedajú našim požiadavkám. Myslím si, že takýto postup je absolútne nesprávny, ten, ktorý nastal. A chcel by som povedať, že na jednej strane e, nám boli poskytnuté dokumenty uprostred vyšetrovania. Poprosím, aby ste si to poznačili. Ak sú nejaké problémy s tým, čo povedala pani dezignovaná komisárka, tak to môžeme riešiť a môžeme to potom riešiť, keď nastane doba na úrovni nášho výboru. A teraz prejdeme k vypočutiu pri družených výborov. Non? Non. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon, ospravedlňuje sa pani predsednička. Máte procedurálnu otázku? Geschäftsordnung, Frau Vorsitzende. Pani predsednička, ja mám bod k rokovaciem poriadku. Tu sa predkladajú dokumenty v Nemčine a Bulharčine, ktoré nie sú pre, preložené a iba na časť, dostávajú to iba časť e, našich členov, považujem to za nehorázne, sa takto predkladajú dokumenty iba časti našich poslancov, nie je to preložené, poprosím, poprosím aby sa to zakázalo, aby sa tieto dokumenty opätovne pozbierali. Ja vyhoviem tejto žiadosti a prosím, aby tie dokumenty, ktoré vám boli rozdané, aby ich zriadenci pozbierali. A teraz dávam slovo pani Zimmer. Vrátime sa k našej téme otázka odpoveď. Máte 47 sekúnd, pani Zimmer. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, ich Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som mohla položiť viacero otázok, ktoré majú odborný charakter. Mala by som ich položiť pani Želeve, ktoré sa týkajú vykonávania jej funkcie, ale teraz vlastne pre seba musím skonštatovať, že tieto veci ja nemôžem oddeliť od seba. To znamená, že otázka transparentnosti na úrovni nášho výboru a to možnosť, aby sme sa my ako členové výboru mohli rozhodnúť, aby sme mohli predložiť určitý návrh predsedovi nášho parlamentu. Táto naša možnosť je ohrozená, aby som chcela navrhnúť, aby najprv sa objasnili tie veci, ktoré sa týkajú pani Želevy, je to aj vo vašom záujme, aby sme prerušili to vypočutie až dovtedy, keď nenastane normálna atmosféra, aby sme potom mohli diskutovať s pani Želeva. Euh, Zdá sa mi, že sa stále vraciame k tej istej otázke a možno, že tieto otázky by mali teraz riešiť koordinátory a my by sme teraz mali pokračovať v tých odborných otázkach. Pani eh, Zimmer, želáte si položiť nejakú odbornú otázku? Bon. Claire est arrivée. Ah, mais, uh, ja, ich möchte aber eine Atmosphäre okay. haben, in der auch... Áno, ale chcela by som, aby to bola taká atmosféra, aby mohlo, mohla to byť možnosť e, rozumne zodpovedať moje otázky. Tu ide o to, že sú viaceré veci, ktoré ma zaujímali zo strany budúcej komisárky. To znamená, že ako chce riešiť situáciu, že prostredníctvom klimatických zmien dochádza čoraz väčšiemu počtu e, humanit- e, prírodných katastrof, a mňa by teraz zaujímala otázka prevencia, respektíve znižovanie dopadov, ako toto chce riešiť v rámci svojho portfólia a či, e, čo sa týka financovania, by chcela vytvoriť nejaký samostatný finančný nástroj Európskej únie. Madame Želeva, vous avez la parole. Pani Želeva, nech sa páči. E, e, Ďakujem pekne pani Cimer za túto otázku. Ja si spomínam na dobrú spoluprácu s vami o výbore E, pre sociálne veci, keď ja som pôsobila v tomto parlamente. A tá otázka, ktorú ste teraz položili, je podľa mňa veľmi dôležitá. Vy ste vlastne už vo vašich úvodných komentároch spomínali, že je možné pracovať s Európskou centrálnou bankou, Európskou investičnou bankou na vytváranie takýchto nástrojov, ktoré mohli byť použité na riešenie dopadov klimatických zmien. V súčasnosti je situácia veľmi zložitá, ale samozrejme môžeme ísť aj touto cestou. Môžeme ten samotný nástroj istým spôsobom upraviť. Myslím si, že bude to spadať aj pod naše úlohy a tu sa spolieham na to, že ja ako parla- aj parlament bude mať určité, prinesieme určité podnety a nájdeme tu určité nové možnosti aj zo strany členských štátov, ale prečo by sme nevyužili aj také inštitúcie ako je Európska investičná banka, kde sme mohli zabezpečiť peniaze, ktoré by mohli sme použiť v našom rozpočte pre humanitárnu pomoc. V súčasnosti tieto možnosti sú obmedzené, to iste viete, ale samozrejme sú to iné možnosti, môžeme upraviť aj legislatívny základ, aby to išlo rýchlejšie a ľahšie. Est-ce que Madame Nicole Sinclair est arrivée? Prišla už pani Nicole Sinclair. Nie, v tomto prípade dávam slovo e, pridruženému výboru pre životné prostredie, e, ktorého tu zastupuje pán Skila Kakis. Madame Zaleva, here. Here, here, here. Uh, natural disasters have been escalating in... Pani Želeva, v posledných rokoch bolo čoraz viac uh, prírodných katastrof a ako ste spomínali, súvisel s klimatickými zmenami. Sú také oblasti ako napríklad lesné požiare v Južnej Európe, Mám viaceré regióny, kde sa situácia každý rok e, zhoršuje, pravdepodobne to súvisí s klimatickými zmenami. Aké sú vaše plány v oblasti e, civilnej obrany e, a ako chcete riešiť tieto situácie, ktoré sa opakujú každý rok? Madame Želeva, uh, Ďakujem pekne za túto otázku. Toto je veľmi dôležitá téma. Ja si spomínam lesné požiare v našom, našej krajine, ako aj susedov v Grécku, musíme si byť vedomi toho, že budú takéto prípady, budú často, budeme to musieť riešiť. A preto by som vás chcel ubezpečiť, že v rámci štokholmského programu je viacero možností, ktoré môžeme využiť, môžeme posilniť naše kapacity, takto môžeme byť efektívnejší a môžeme konať viac a lepšie pôsobiť a podporovať princíp solidarity. Na úvod by som chcela predovšetkým zdôrazniť, že máme teraz v dispozícii aj pilotný projekt, ktorý sa bude hodnotiť. Tu ide o tie dve lietadlá, ktoré môžu byť použiteľné pre lesné požiare. Potom, keď budeme mať tú revíziu tohoto pilotného projektu, tak e, môžeme poskytnúť viaceré možnosti členským štátom, aby vykonali analytickú prácu a aby sa vypracovali jasné vízie, aby sme vedeli, aké prostriedky máme k dispozícii pre prípad lesných požiarov. Chcel by som povedať, že vo všeobecnosti musíme posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi ale aj medzi členskými štátmi a komisiou. A som pripravená, ak teda budem potvrdená parlamentom, aby som ďalej posilňovala kapacity. Teraz doplňujúca otázka. Iba stručne. Váš predchodca povedal, že tento pilotný projekt ponúka rýchlu pomoc, lebo ináč by to vlastne nedávalo zmysel. Pri, v rámci revízie vy to chcete rozšíriť, alebo bude to, budete to iba hodnotiť. Nech sa páči, pani Želeva. Najlepšie bude počkať si na to hodnotenie, tú revíziu. A musím povedať, že tu sa budem spoliehať veľmi na váš výbor, ako aj ďalšie výbory, ako napríklad výbor pre životné prostredie Dôležité bude mať jasnú víziu, ak teda bude nevyhnutné niečo upraviť, tak to spravíme. Máme tu štokholmský program, máme tu určitú, určitú, určitú komunikáciu s Európskym parlamentom a to všetko bolo veľmi jasné. Dobre, a teraz začneme druhé kolo otázok. No a slovo dostáva pán Kačmarek. Aj na jeho prvú otázku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem veľmi pekne. V roku 2007 Európsky parlament, eh, Rada a Komisia eh, prijali Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci. Nože neskôr na základe tohto konsenzu bol prijatý akčný plán. A vy hovoríte o svojich vlastných prioritách, ale sú niektoré prvky akčného plánu, ktoré sú z pohľadu humanitárnej pomoci mimoriadne dôležité. Pani Ževela, Želeva, nech sa páči, máte slovo. No už samozrejme. No, prvým krokom je revizia akčného plánu. A prebieha to veľmi dobre. 42 opatrení je implementovaných alebo je na ceste k implementácii. No a ďalej by som dodala, že jasná Jasný signál z mojej strany je, že konsenzus je veľmi dobrým referenčným dokumentom, veľmi dobre je to politicky pripravené. Bolo to podpísané všetkými troma inštitúciami, ale samozrejme ešte je priestor na zlepšenie a to by malo byť pri medzinárodného humanitárneho práva, vojenských vzťahov, samozrejme dopad, humanitárny dopad klimatických zmien a tak ďalej, alebo mnohé ďalšie. Chcela by som povedať, že s podporou tohto výboru a parlamentu sa nám môže podariť signifikantný pokrok v mnohých oblastiach. Ďakujem pekne. Nejaká dodatočná otázka? Nie? Ďakujem pekne. No a teraz slovo dostáva pán Berman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nož, aj keď nie som spokojný s tými odpovediami o transparentnosti, a transparentnosť je skutočne nevyhnutnou vlastnosťou komisára, dovolte mi spýtať sa odbornú otázku, aká je vaš, aký je váš názor na úlohu Európskej únie v oblastiach humanitárnych kríz v Ardenskom zálive. Ďakujem pekne, pani Želeva, máte slovo. Sorry, but I didn't hear the, the, the, the... Prepačte, ale nepočula som eh, tú poslednú vetu. Eh, revízia eh, o humanitárnej kríze v Adenskom zálive. Nož, no dobre, my musíme postupovať veľmi aktívne priamo v teréne, no a humanitárna pomoc je potrebná a potrebujeme pracovať priamo v teréne. K dispozícii máme veľmi spolahlivých a, a osvietených odborníkov a ja by som sa veľmi rada presvedčila na vlastné oči o situácii priamo v teréne. No a môžem vám, vás uistiť, že pre mnohých eh, a mnohé z týchto situácií, o tých, ktoré ste, aj tá, o ktorých ste hovorili, som eh, chcem ich najskôr eh, priamo navštíviť a presvedčiť sa na vlastné oči, ako to funguje. A Dodatočná otázka. In a country like Somalia, this... No, v krajine ako Somálsko je veľmi, ne, veľmi ťažké Ehm, zachovať transparentnosť a nestrannosť humanitárnej pomoci, ako budete postupovať. že v mnohých krajinách eh, je veľmi ťažké zachovať eh, nestrannosť a eh, nezávislosť. Ale to sú naši, toto sú naše zásady a humanitárna komunita to príjma a preto ich budem podporovať. No a v krajinách ako Somálsko a mnohých ďalších sa budem snažiť a opätovne snažiť presvedčiť miestne orgány, miestne inštitúcie, aby nám poskytli prístup a aby poskytli dobré podmienky pre humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva pán Görens. Ďakujem, pani predsedníčka. Európska Únia je prvým európskym, prvým svetovým aktérom v oblasti humanitárnej pomoci. E, tomu dáva istú autoritu, ale aj mimoriadnu zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o OSN. A ja sa chcem pani Želevi spýtať, že či, vzľad, či chce dať nejaké nové politické impulzy na renováciu systému OSN a na druhej strane, či si myslí, že humanitná pomoc na medzinárodnej úrovni ešte stále, či už je prispôsobená súčasnosti. Pani Želeva, nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you. Uh... Ďakujem veľmi pekne. OSN a, a ostatné medzinárodné organizácie pod zaštitou OSN sú veľmi dôležitou súčasťou našej siete poskytovania humanitárnej pomoci priamo v teréne. Čiže medzi inými sú to mnohé ďalšie MVOčky, Medzinárodný Červený kríž a Medzinárodné združenia asociácie, A preto je veľmi dôležité sledovať reformu OSN. Máte úplnú pravdu a plne s vami súhlasím. Ja nebudem pripravovať nejaký politický návrh, pretože my môžeme viesť dobrý dialog s OSN a snažiť sa pomáhať im v rámci dobrej spolupráce a koordinácie a to s ohľadom na našu prácu je sledovať ich reformu a snažiť sa im pomôcť. Ale súčasne máme teraz možnosť v rámci môjho portfólia, a to je medzinárodná spolupráca, to nám dá možnosť aktívnejšie vystupovať v spolupráci s Catherine Ashton a ďalšími komisármi um, Relex, teda zahraničných vzťahov. A ja dúfam, že budeme uh, pokračovať um, v efektívnej a transparentnej reforme OSN. Máte nejakú dodatočnú otázku, pán Görens? propose qu'à partir de maintenant, il n'y a a teraz navrhujem, že už nebudeme dávať doplňujúce otázky, lebo e, sme veľmi pozadu v programe, takže namiesto 3.30 budeme mať 2 minúty 30 sekúnd, e, otázka, odpoveď. Teraz dávam slovo pani Seržant. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani predsednička, vážená pani Jelová. Ja som prišla pripravená a nepýtam sa na otázky o bulharskom práve, ale o normách, ktorým e, sa musíme podriadiť v Európskom parlamente. A preto mám veľmi jednoduchú otázku. E, mám tu podklady o Otospa a Global Consult. E, tak preto sa vás pýtam, predali ste Global Consult, zmenilo sa meno, alebo, a, alebo ste vlastníkom či už Otospan alebo Global Consult. My sme rozhodli, Rozhodli sme sa, že tieto otázky budú riešené na úrovni koordinátorov a potom sa k tomu vrátime. A... Vážená pani predsednička, ja chápem, že pani Jeleva neprišla pripravená na tieto otázky, ale a mala, ona dokonca povedala, že to očakávala. Ja som sa pripravila a rovnako som sa pripravila na otázky o humanitárnej pomoci, avšak ja som nedostala odpovede. A dá sa povedať, že pretože dezignovaná, pre, pretože demizignovaná komisárka nie je pripravená, predsa ja nemôžem, alebo nemôžem zostať tieto otázky nezodpovedané. A ja bojujem za transparentnosť tejto inštitúcie a preto by som chcela požiadať, ani pani Jeleva zodpovedala moje praktické otázky. Dobre, takže toto je naposledy, kedy o tomto hovoríme. Pani Jeleva, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja nie som vlastníkom Global Consult ani tej inej spoločnosti eh, so zmeneným menom. Ja nie som vlastníkom. Takže ja neviem, odkiaľ máte tieto informácie, ale skutočne ešte raz skontrolujte si to v bulharských eh, registroch alebo eh, poďte so mnou do Bulharska presvedčte sa na vlastné oči a môžeme nazrieť do každého registra, ktorého chcete. Skutočne, ja vás vezmem do môjho mesta Burgasu, kde sa tento register nachádza. No a dúfam, že na vysokej úrovni sa s tým budeme zaoberať je to v podstate prístupné každému v tejto inštitúcii. A naposledy by som vám chcela povedať, ja nie som vlastníkom a ja nie som ani vlastníkom tej druhej spoločnosti, ktorej meno tu zaznelo. Ja dokonca neviem ani jej meno. Takže to je všetko. Ste ochotná aj so mnou do Bulharska? You're invited now. Srdečne vás pozývam. Nous allons continuer et la parole... Budeme pokračovať a teraz dávam slovo pánovi sa sa zahradilovi, nech, prepáčte, zle som to vyslovila, 45 sekúnd otázka. Human... Ďakujem pekne, teraz sa vrátim téme humanitárnej pomoci. V rámci komisie existuje jedna veľmi dobrá pracovná jednotka, ktorá sa zaoberá koordináciou humanitárnej pomoci. A preto ma zaujímalo, máte nejaké špecifické plány s touto jednotkou, aby pôsobila ešte efektívnejšie a ešte lepšie, aby mohla pripravovať dlhodobé plány, napríklad, ktoré by sa e, týkali zásob pre humanitárnu pomoc na celom svete. Ďakujem pekne. Pani Želeva, máte slovo. Thank you. Uh... Ďakujem. Som pripravená spolupracovať s každou, každou jednotkou, ktorá je v rámci komisie, lebo toto je veľmi dôležité. Väčšina našej práce má operatívny charakter, to znamená, že my poskytujeme pomoc a snažíme sa zmierňovať utrpenie ľudí v jednotlivých regiónoch na celom svete. Koordinácia na úrovni našich služieb je veľmi dôležitá. To znamená, že aby som chcela mať lepšiu koordináciu, lepší dialog medzi našimi službami, čo sa týka dlhodobej prípravy, aj toto je veľmi dôležité, aby sme boli lepšie pripravení na krízy. Už som spomínala, moje želanie, aby sme boli pripravení na rôzne rozličné scenáre predtým, ako samotná kríza nastane. Madame Strifler, vous avez la parole. Pani Strifler. Uh, Madame Želeva. Áno, pani Želeva, aby sme si e, neplietli úlohu medzi humanitnými a vojenskými aktérmi pri riešení kríz, tak my tu máme jasné princípy o aktéroch poskytujúcich humanitnú pomoc, kde je potvrdená e, per, na, e, náležitosť smerníc zo SLO. Musí to byť neutralita, nestrannosť, humanita. Čo chcete robiť, aby ste tento konsenzus v tejto dôležitej oblasti zachovali najmä v Afganistane? Ako chcete posilniť dialog s vojenskými aktérmi a politickými silami E, v kontexte poskytovania e, týchto humanitných operácií. Pani Želeva? Uh, Ďakujem pekne za túto špecifickú otázku, ktorá sa týka veľmi dôležitej témy, ktorá, ktorá, ktorá patrí medzi moje priority. Sýte je to vzťah medzi medzi humanitárnymi pracovníkmi a, a vojenskými zložkami je veľmi dôležité, aby sme nezmiešavali mandáty a úlohy, ktoré majú ozbrojené zložky ako humanitárni, ako humanitárni pracovníci. Čo sa týka napríklad Afganistanu, e, toto je dôležité, toto je tak povedz taký negatívny príklad E, tam sa nerešpektoval princíp nezávislosti, ale existujú aj dobré príklady, a kde máme dobrú skúsenosť napríklad z Čadu. Moje plány v tejto oblasti sa týkajú posilnenia a e, dialógu, pre všetky medzi vojenskými zložkami Európskej únie a komisiou a potom sa budem snažiť zapojiť ministrov zahraničných vecí a ministrov obrany, aby sa zasadzovali za jasnú líniu medzi mandátmi a úlohami vojenských síl a humanitárnych pracovníkov. Bola by som rada, aby sme mali pripravené scenáre vopred, ešte predtým, ako sa príjmu politické rozhodnutia na vojenské prípadné zásahy. Voilà, je n'ai pas eu de, de question de... Pardon. A teraz dáme slovo pridruženému výboru AFED, ktorý tu zastupuje pán Pasku. Well, thank you very much. So our discussions and Ďakujem pekne. Naša diskusia, ako aj logika naznačuje, že vlastne v vašej práci sú možné iba tri princípy, to znamená, že to humanitárna pomoc, zmierňovanie katastrof a predchádzanie. To znamená, jedna zložka je reaktívna, alebo potom je možné kombinovať obidve. Ako skombinovať tie ostatné dve? Pani Želeva, nech sa páči. We are seeking to have integrated approach where all... Najlepšie bolo mať integrovaný prístup, kde všetky tieto tri prvky sú pokryté a toto je veľmi dôležité. V rámci našich diskusí to už bolo viacejkrát spomenuté. Dôležité je byť proaktívny. Tak napríklad eh, Máme tu tretí pilier humanitárnej pomoci, čo je prevencia humanitárnych katastrof. A tam je viacero, viacero prvkov, ktoré sa týkajú práve prevencie. Toto môžeme ďalej rozvíjať a môžeme sa snažiť nemať, neposkytovať iba rýchlu reakciu, ale Môžeme sa viac zameriavať na prevenciu, ako napríklad cvičenia, tréning, zapájanie nových aktérov, získať ich na našu stranu, na to, aby to celé bolo transparentnejšie. To znamená, že bude dôležité mobilizovať, analyzovať vopred, aby sme vedeli, aké sú možné scenáre v prípade kríz. Myslím si, že máme tu príslušnú zodpovednosť, máme tu aj kapacity, ktoré sú potrebné a vidím tu istú pridanú hodnotu prepojenia národ, e, jednotlivých reakcií v rámci tohoto portfólia. Je nejaká doplňujúca otázka? Nie. A teraz máme e, 5-minútové follow-up, ale ja som od politických skupín nedostala otázky, takže túto časť vypustíme. Tým pádom e, máme dosť času na to, aby sme mohli dávať otázky a odpovede v trvaní 3,5 minúty. Teraz dávam slovo pana, pani Kretu. Am să mă întorc la întrebarea colegului nostru de la Comisia de Mediu care se referă Vážená pani Želeva, ja by som chcela položiť otázku v mene našej skupiny a nášho výboru pre životný prostredie. Týka sa to eh, lesných požiarov v Južnej Európe. Dôležitá je potom otázka aj ďalšieho typu katastrofy, a síce záplav. Z časti ste už, poskytli odpoveď už v úvode, kde ste vraveli, že by ste chceli eh, vybudovať nový európsky orgán pre civilnú obranou. Ako, sa, ako presvedčíte členské štáty, ako aj komisiu, aby zabezpečili prostriedky pre takýto nový európsky orgán, ktorý sa bude zaoberať civilnou obranou? Keď si uvedeme, že vlastne je zložité, aby sa naplnili tie prísľuby, ktoré sme dali najchudobnejším krajinám. Ani Želeva. Thank you for this question. It's very... Ďakujem pekne za túto otázku. Je to skutočne veľmi zaujímavá oblasť Táto diskusia prebieha podľa mňa veľmi dobre od roku 2006 a vlastne som už spomínala, že sme začali dobrý projekt vďaka parlamentu a vďaka diskusiám, plodným diskusiám na tejto tému. Môžeme posilniť dialog a spoluprácu medzi členskými štátmi a môžeme im pomôcť, aby boli lepšie pripravení. To znamená, že budeme situáciu mapovať a budeme postupovať analyticky a budeme mať dispozícii nástroje na úrovni členských štátov pre prípad e, krízy. Zároveň viete veľmi dobre, že sa snažíme využívať tieto dve lietadlá, ktoré máme na boj proti lesným požiarom. Použili sme ich už v lete. Táto bolo veľmi dobré, máme z toho veľmi dobré skúsenosti. A predovšetkým nám musí byť jasné, aké prostriedky máme k dispozícii. A potom e, môžeme požadovať viac prostriedkov. Samozrejme, vieme, že doba je zložitá a v prvej fáze vlastne nemôžeme mať, alebo nebudeme potrebovať väčšie sumy, aby sme zabezpečili vykonávanie tejto politiky. Kretu. Ja by som ja vlastne sa pýtam orgánu, ktorý, na orgán, ktorý neexistuje. A ja sa vás chcem teraz pýtať, že vy by ste ako komisárka chceli viesť tento orgán? Áno, tento orgán ešte neexistuje. Máme tu iba politný, pilotný projekt a kde pracujeme a posudzujeme situáciu. To znamená, že ešte nás čaká preskúmanie tohoto pilotného projektu a samozrejme parlament si tu bude vymieňať názory s komisiou. Musíme byť realistami a musíme si uvedomiť, že otázky civilnej obrany sú predovšetkým v kompetencii členských štátov. Slovo dávam pánovi Louis Michelovi, pani predsednička, pani komisárka dezignovaná. Iba veľmi stručne najskôr, aký nástroj chcete navrhnúť na to, aby e, pokročilo posilnenie a rešpektovanie medzinárodného humanitného práva, ktoré je pošliapávané bez toho, aby Európa a jej e, kapacita reagovať a upozorňovať na tieto otázky e, má, vidíte nejaké prepojenie medzi nástrojmi, e, ktoré by mohli viesť k tejto otázke, je rešpektovaniu a medzinárodnej spolupráci? Po druhé, ja veľmi dobre chápem, že chcete úzko spolupracovať s OSN. Ja túto snahu zdieľam, ale chcem sa vás spýtať, ako to budete robiť, ak nechcete zredukovať zredukovať úlohu Európskej komisie na banálnu úlohu distribútora bez viditeľnosti a bez špecifickej politiky. To je veľmi dôležité. E, odstrihnuté slovo, odpoveď dostáva, právo na odpoveď dostáva pani Jeleva. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Mišel. E, poprvé, ďakujem za to, že ste sa vyjadrili k tej dôležitej otázky medzinárodného humanitárneho práva. Viete lepšie ako ja, že v niektorých prípadoch nemôžeme využívať iné prostriedky a nástroje ako čistú diplomáciu na to, aby sme presvedčili miestne orgány o prístupe k našim humanitárnym operáciám. Ale ako ste už povedali, už ste hovorili o tých nástrojoch, tak e, netradične, ale v praxi e, sa neustále využíva nástroj stability a iné e, nástroje, ktoré má k dispozícii Relax. Rovnako môžeme využiť všetky medzinárodné fóra na to, aby sme lepšie rešpektovali medzinárodné humanitárne právo a podporovali jeho dodržiavanie No a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva je tiež veľmi dôležité pre bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, pre ich prístup e, k našim humanitárnym podmienkam, teda e, opatreniam, ale aj pre efektivitu našich e, opatrení. Takže ja budem, máte následnú otázku, pán Mišel. Nie, a teraz slovo dostáva pani Levin. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani Jeleva, mňa by zaujímalo, ako plánujete úspešne implementovať stratégiu Eh, Európskej únii pre redukciu a znižovanie rizik, keď nebola prijatá žiadna nová stratégia. No a keď uznáme, že klimatické zmeny spôsobil človek, aké konkrétne opatrenia eh, môžete prijať vy, aby ste podporili medzinárodnú spoluprácu v rozvojových krajinách, aby eh, bojovali proti príčinám klimatických zmien. A to hovorím predovšetkým o nelegálnom vyrubovaní pralesov. Ďakujem pekne, pani Želová, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Klimatické zmeny sú spôsobené človekom. A ja by som povedala, že ako ste správne pripomenuli, nemáme dodatočné prostriedky a preto môžeme len vychovávať a vzdelávať a našich občanov na politickej úrovni cez prostredníctvom politického dialógu a ja vás môžem uistiť, že ako ministerka zahraničných vecí Bulharska som sa zúčastnila kodanských diskusí, sledovala som tie rozpravy, nuž a my samozrejme môžeme byť aktívnejší v tretich krajinách, pretože vieme veľmi dobre, že sú tu finančné problémy a oni majú obavy, že nebudú môcť prispieť eh, k boji proti klimatickým zmenám, ale súčasne si musíme uvedomiť, že rozvojová pomoc je len jedným spôsobom, ako pomôcť ľuďom. Nie je to eh, riešenie celkové eh, pre všetky problémy. Madame Levin. Pani Levin, máte do, doplňujúcu otázku? Vy ste hovorili o tom, že ste boli ministerkou zahraničných vecí Bulharska a ja som chcela tiež um, sa vyjadriť k tomu, že uh, Rumunsko, teda pardon, Bulharsko neposkytuje humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne, že ste uh, nadnesli túto otázku, pretože ako ja keď som prevzala, a uh, ujala sa tohto úradu, tak bolo pre mňa do určitej miery prekvapivé, e, že nemáme v rámci ministerstva osobitné oddelenie pre tieto účely, ale dovolte mi veľmi úprimne povedať, že to je e, pre všetkých nováčikov v rámci EÚ novinkou a môžem vás uistiť, že v rámci šiestich mesiacov, ktoré som strávila v tomto úrade, sa mi podarilo zriadiť osobitné oddelenie eh, ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa venuje environmentálnej politike a humanitárnej pomoci. A je to skutočne pre nás eh, mimoriadne dôležité, eh, že vieme, že všetci nováčikovia, totiž tie krajiny z dvoch vln posledných rozšírenia, tie podpísali dobré dohody o humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pani Birgit Schieber Jastram. Vážená pani predsednička, vážená pani Jelava, Želava, vy ste na začiatku tohto vypočutia dnes sa, sa vyjadrili k tomu, aké dopady majú e, prírodné katastrofy na tie chudobné krajiny. A potom ste povedali, že chcete e, budovať silné kapacity koordinácia je základným kameňom. No a ja by mňa by zaujímalo, čo konkrétne to pre vás znamená. Pani Želeva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne e, za vašu otázku. No a ja by som povedala, že koordinácia je skutočne tým kľúčovým slovom, pretože nie pretože tieto veci mám vo svojom portfóliu, ale preto, že krízy sú také komplexné, že s ľuďmi, s expertami v konkrétnych situáciách veľmi úzko spolupracujeme a je dôležité nie len tu, v našich centrálach, v rámci našich služieb byť dobre pripravení eh, na konkrétne prírodné katastrofy a na konkrétne krízy tým, že budeme mať nejaké scenáre alebo tie Global Assessment a Global Crisis Assessment, tie dva hlavné nástroje, je tiež veľmi dôležité, aby sme my v závere dokázali koordinovať našu činnosť na jednotlivých miestach. No a mm, tomu by som snad už len dodala, že máme skutočne mimoriadne profesionálne služby v rámci komisie, ale máme tiež stovky expertov a odborníkov v teréne, a ktorí priamo na mieste v každej situácii dokážu e, vykonať dobrú analýzu a nevyhnutných krokov a opatrení, a to v priebehu už niekoľkých hodín. Máte doplňujúcu otázku? Pani Šnebe Jastrom? No. Nie? Takže teraz má vypnutý mikrofón pani predsednička. Pani Patricia, to ja. sostituisco Tirone, eh, mi chiamo grazie. Eh, signora Jeleva, lei rispondendo a Louis Michel... Vážená pani Želeva. Pani Želeva, ja by som sa chcela vrátiť k otázke bezpečnosti ochrancov a distribútorov humanitnej pomoci. Viete veľmi dobre, že narastá počet útokov na humanitných pracovníkov a je to vlastne v tých krajinách, ktoré reagujú takto na politiku niektorých západných krajín. Ale je to, títo ľudia, títo humanitárni pracovníci sú nevyhnutní pre distribúciu humanitnej pomoci in situ. Takže chcela by som vedieť, čo bude Európska únia robiť preto, aby títo humanitárni pracovníci mohli plniť svoju úlohu. Ja som spomínal, že bezpečnosť humanitárnych pracovníkov patrí medzi, moje priority a preto je veľmi znepokojujúce, že v roku 2008 viac ako 100 humanitárnych pracovníkov prišlo o život. Stratili svoje životy v skutočne veľmi rizikových e, oblastiach a situáciách. Dôležité je to, aby pre humanitárnych situácií sme zabezpečili čo najvyššiu mieru bezpečnosti, v rámci ich operácií. Z tohoto hľadiska ja som pripravená spolupracovať s každým v danej krajine a som pripravená hľadať dialog so všetkými aktérmi v danej krajine, či už to budú aktéry na štátnej alebo neštátnej úrovni. Ja som si vedomá toho, že situácia v ozbrojených konfliktoch je samozrejme nebezpečná. Zároveň musíme lepšie pripravovať našich humanitárnych pracovníkov. Týždeň pred hearingom, týmto vypočení som sa stretla s viacerými vládnymi organizáciami, sme s nimi diskutovali a oni majú určité obavy, majú problémy nájsť dobre pripravený personál a z tohoto hľadiska sa nám určite, v tejto oblasti nám určite podarí dosiahnuť pokrok. To znamená, že lepšia príprava, lepšie, lepšie, lepšie, lepší výcvik. Pani... Pani... Pokiaľ ide o úlohu v roku 2010, tak treba povedať, že pokiaľ ide o mimovládne organizácie, tak E, treba, je dôležité, aby sme nadviazali s týmito organizáciami vzťahy, aby ich e, význam narástol. Mimovládne organizácie sú veľmi dôležité organizácie, ktoré pracujú na mieste a my e, skutočne rátame s ich podporou a s ich pomocou. a musíme byť veľmi dobre pripravení, pokiaľ ide o kapacity, o technické poznatky a chcem povedať, že ja chcem zlepšiť spoluprácu s mimovládkami, pretože existujú už veľmi dobré postupy a procedúry, aj isté normy a myslím si, že to treba doviesť do konca. A teraz dávam slovo pani Ištrela. Ďakujem. Vážená pani Želeva, v roku 2006 Európsky parlament schválil uznesenie o prírodných katastrofách a tam žiadal komisiu, aby predložila smernicu o prevencii a riešení požiarov a aby vytvorila Európske observatórium o suchu, dezertifikácii a záplavách. Chcem sa spýtať, či komisia predloží takúto smernicu E, kde by sa takisto predpokladalo vytvorenie map a identifikácia oblasti najväčšieho rizika a aká je situácia v oblasti e, vytvorenia tohto Európskeho observatória sucha, záplav a prírodných katastrof. Pani Želeva, nech sa páči. Um, you Vy ste hovorili o centrách monitoringu a informácií, to je veľmi dôležitý Eh, element mechanizmov občiansk- civilnej ochrany EÚ a to musí byť podporené. Ja to ja viem veľmi dobre, že parlament túto myšlienku veľmi podporuje. Štokholmský program a iné politické dokumenty. No a teraz eh, Lisabonskou zmluvou máme doložku o solidarite a môžeme podporovať a mm, tieto monitorovacie informačné centrá ako prostriedok solidarity Európskej únie. No a konkrétne vaša otázka, ja som ochotná, ak to bude želanie parlamentu, potom čo som si vypočula vaše návrhy a odporúčania, ja som ochotná v dobrej spolupráci a vo výmene názorov pripraviť a vrátiť sa k vám s takýmto návrhom. Ďakujem pekne. Teraz vám dávam slovo na doplňujúcu otázku. Moja otázka bola veľmi konkrétna. Budeme mať alebo nebudeme mať smernicu o prevencii a e, riešení požiarov, tak ako to existuje pre záplavy? Madame Želeva, vous avez la parole. Pani Želeva. Um, directive is... Nož, e, smernica je veľmi dôležitý a veľký legislatívny akt. A ja vám môžem povedať, že je tu potreba na kolegiu diskutovať o tom, aby parlamentu bola predložený podobný návrh. Ja by som si však rada vypočula vaše návrhy, návrhy parlamentu, pretože viem, že parlament je veľmi pokročilý pri pomáhaní ľuďom, v ich, e, pri ich utrpení. Takže ja vás môžem len e, uistiť v tom, že ak to bude e, želanie parlamentu, tak ja nad tým budem samozrejme veľmi intenzívne uvažovať. Teraz máme opäť periódu spontánnych vystúpení, trvá 5 minút a týka sa témy redukcia humanitárneho priestoru a nárast porušovania humanitných práv, ľudských práv. Perman, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. S ohľadom na obrovské porušovanie ľudských práv v Konskej demokratickej republike, čo si myslíte, že sa nepodarilo eh, v Kongu eh, pod vedením eh, OSN a čo treba urobiť na to, aby sme predišli takýmto chybám aj v budúcnosti? Pán Stás, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Stav situácia v Gaze je z humanitárneho hľadiska skutočne hrozná. Trepí tam obrovské množstvo ľudí. No a Izrael eh, zabraňuje humanitárnej pomoci v tomto regióne a čo eh, urobíte vy so svojimi kolegami, aby eh, sa v Gaze dala poskytovať humanitárna pomoc. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Newton Dunn, nech sa páči, vážená pani demisignovaná komisárka, eh, kríza už vo svojej definícii je náhla. Eh, vy budete musieť čeliť 27 národným vládam, ktoré nebudú chcieť poskytovať prostriedky. A ako viete presvedčiť 27 alebo viacej ľudí o tom, čo mu neveria? Ďakujem pekne, pani Želeva, môžete zodpovedať otázky. First of all, to Kongu. So... Ďakujem pekne. Samozrejme sme si vedomi toho, že situácia v Kongu je zložitá, že humanitárny priestor sa zmenšuje a že musíme byť aktívnejší na všetkých úrovniach. To znamená, že sa musíme snažiť posilniť spoluprácu s lokálnymi aktérmi. A môžem vás ubezpečiť, že to bude patriť medzi moje prvé úlohy, keď budem podporená parlamentom. Gaza. Chcela by som vás ubezpečiť, že ja navštívim Gazu. To bude jedno z prvých miest, kam pocestujem, ak budem potvrdená. Veľmi ma skutočne znepokojuje tá situácia, ktorá tam je. Vieme, že sú tam mnohé problémy, blokáda, nedostatočný prístup pre humanitárne operácie, 95 miestnej populácie je závislá na našej humanitárnej pomoci. To znamená, že musím byť opätovne proaktívnejší a chcem vás ubezpečiť, že spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby som išla do Gázy a pozrela situáciu. Potom tých spomínam 27 štátov, ako ministerka zahraničnej veci Bulharska viem samozrejme, aké je zložité pôsoby na úrovni rady, aké je zložité tam dosiahnuť konsenzus. A vždy je tam nejaká skupina štátov, ktoré nechcú ísť spoločnou líniou. Ale budem sa snažiť ľudí presviečať. Have to move forward with two other people. Musíme postupovať ďalej, lebo máme tu ďalších dvoch rečníkov. Teraz pán Howitt. In your past, Commissioner, as a foreign... V svojej minulosti, vážená pani komisárka, ako ministerka zahraničných vecí, ako ste podporovali dodržiavanie ľudských práv vo svete a ako ste prispeli k tým záväzkom, ako prispiete k dodržiavaniu tých záväzkov, ktoré príjmete. Pani Keller, máte slovo. Monsieur Kelly. First... Ah, pardon, pán Kelly. Mm, no, už najskôr. Gratulujem pani Želeve. Doteraz no, bolo to vypočutie veľmi tvrdé. No a moja otázka je, ako budete rozhodovať o humanitárnych potrebách krajín, ako je napríklad Zimbabve, ktoré porušujú mm, očividne ľudské práva a tak ďalej. Dobre. Pani Strifler, nech sa páči, máte slovo. Pokiaľ ide o to, čo tu bolo povedané o Kongu, hovoríte, že je to priorita, ale každý deň sú tam stovky žien znásilnené. E, ja by som chcela presnejšiu otázku, čo by ste robili? Určite ste sa nad tým zamysleli. Máte nejaký príklad, čo by ste mohli urobiť, čo by ste chceli urobiť e, vzhľadom na tento vážny problém? Pani Želeva, nech sa páči, e, zodpovedzte tieto tri otázky. Uh, Ľudské práva sú veľmi dôležité vo všetkých našich politických diskusiách a môžem vás ubezpečiť, že tu máme samozrejme množstvo tém, ktoré súvisia s rozličnými typmi kríz, napríklad eh, na Balkáne, na východe nášho kontinentu, ale mimo Európy. A ja som Vždy, keď som bola ministerkou zahraničnej veci, som, som pracovala aj na týchto témach veľmi intenzívne. Čo sa týka porušovania v Zimbabve a čo sa týka situácie pri ľudských právach a čo sa týka humanitárneho priestoru. Samozrejme, máme mnoho možností, ako môžeme konať, ale ako som povedala, musíme začať potichu pôsobiť prostredníctvom diplomácie a musíme presviečať politické autority v konfliktnom regióne, aby nám umožnili prístup pre humanitárnu pomoc. Potom môžeme ísť ďalej a môžeme sa snažiť vyvinúť politický tlak na tieto politické autority. Potom je tu zaujímavá otázka, ktorá sa týka žien v Kongu a sexuálne zneužívanie. Môžem vás ubezpečiť, že sa budem zaoberať veľmi intenzívne touto témou. Preto, lebo si v 21. storočí nemôžeme dovoliť povoliť sexuálne zneužívanie a násilie v povojnovej situácii. To znamená, že zapojím všetky moje služby na operatívnej úrovni, aby pôsobili a snažili sa čo najviac chrániť ženy. Žiaľ, musíme postúpiť ďalej a teraz bude mať slovo pán Ivo Wagner. Da morate vi odgovarjati na vprašanja v tako... Uh... Vážená pani predsednička, je mi veľmi ľúto, respektíve pani Želová, je mi veľmi ľúto, že dnes je taká zložitá atmosféra, musíte zodpovedať na, na naše otázky v tejto atmosfére. Samozrejme, dôležité bude, aby Barozo vám poskytol príslušný posudok, ktorý bude reagovať na tie otázky, ktoré boli dnes položené a na tie informácie. Máme dva členské štáty, ktoré Máme dva štáty na svete, ktoré bránia, sa bránia humanitárnej pomoci, to Izrael a Sudán. Vy ste skúsená politička. Čo spravíte vo vzťahu k týmto, poli, týmto vládam, keď, keď eh, budete potvrdené vašej pozícii? Pani Želeva, nech sa páči. Um, right is, uh, uh Čo sa týka humanitárnej pomoci, tak humanitárna pomoc je nezávislá a ako viete, my môžeme iba lobovať prospech prístupu a v prospech toho, aby, aby, bola umožnená, aby nám bola umožnená pomoc. Čo sa týka Sudánu, tak my sme veľmi aktívni v oblasti už viacero rokov. A situácia v jednotlivých častiach krajiny je veľmi zložitá musím povedať, že keď si pozrieme situáciu, áno, trochu sa to zlepšuje, ale musím sa ďalej snažiť. E, z našej strany bude vždy ochota ísť do regiónu, stretnúť sa s politickými autoritami. Čo sa týka Izraelu, spomínala som Gazu, som si veľmi vedomá toho, čo sa tam deje a vidím tam mnoho možností, aby sme aktivnejšie pôsobili. To sa týka aj e, technickej úrovni, úrovne. A ak, ma, ak budem potvrdená, tak navštívim Gazu. Do you have a follow-up question, Mr. Weigl? No. Pán Weigl, máte doplňujúcu otázku? nie. A teraz pani Teo Charos. Thank you, Madam Chair. Mrs. Jeleva, it is no... Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Želeva, je, jasn, je známe, že AIDS je choroba chudobných a je známe to, že VHO poskytuje zadarmo liečiva iba vtedy, ak je potvrdená diagnóza analýzou krvi. Toto odrádza mnoho ľudí a nevyužijú, nevyužijú túto, túto možnosť. Samozrejme je to ďalšia, ďalší problém, ako je korupcia. To sú, títo príklady poukazujú na to, že je veľmi dôležité prekonať túto korupciu a poskytovať európsku humanitárnu pomoc priamo eh, príslušným komunitám. Chceli by ste implementovať takúto politiku? Hm. Žiadačička bola prerušená. Pani Želeva, máte slovo. Healthcare is important part poskytovanie zdravotnej starostlivosti je dôležitou súčasťou eh, našich opatrení. Takže veľmi dobre vieme, že humanitárna pomoc, pomoc potrebuje priestor a silu. A keď máme eh, osobitné potreby v niektorých krajinách, vy ste hovorili o mm, príklade AIDS, budeme tiež poskytovať eh, nevyhnutnú starostlivosť a kroky. A vieme, že problémom je korupcia a nie je to súčasťou našej práce prekonávať korupciu, ale e, my môžeme skutočne zaistiť, že prostredníctvom našej práci, práce e, budú mať e, ľudia, ktorí to potrebujú, k dispozícii naše služby a prostriedky. Ďakujem pekne. Priestor na dodatočnú otázku. Chcete zriadiť nejakú európsku humanitárnu task force na to, aby ste vyriešili všetky potreby v prípade nevyhnutnosti, na to, aby ste riešili humanitárne krízy. Ďakujem pekne pani Želova. Podľa Lisabonskej zmluvy máme Európsky humanitárny zbor. Ak žiadate, aby sme zriadili nový task force eh, na riešenie otázok ako zdravotná starostlivosť, musíme si uvedomovať, že je to síce dobrá iniciatíva, veľmi užitočná, ale musíme byť realistickí a treba si uvedomiť, že nemáme na to dodatočné prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Davidovi Máriovi Sasovi. Ďakujem, pán predseda, e, pani kad, pani kandidátka. Musím povedať, že nie som veľmi spokojný s tými odpovediami, ktoré ste tu dali, pokiaľ ide o e, bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, ktorí pracujú v mnohých zónach sveta. Takže by som sa chcel spýtať, E, čo chcete navrhnúť vysokej e, predstaviteľke a komisárovi pre rozvoj na to, aby bola garantovaná bezpečnosť tohto personálu, pani Jeleva? um, um Ako som už povedala, musíme pracovať na oboch úrovniach, ehm, na otázke bezpečnosti humanitárnych pracovníkov, na to, aby sme zlepšili ich e, prácu na rôznych miestach priamo v teréne, a užitočné by bolo rôzne školenia, tak v centrále ako aj na rôznych miestach. Na politickej úrovni samozrejme musíme spolupracovať s tretimi krajinami a s príslušnými krajinami e, na to, aby sme dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, pretože podľa tohto práva môžeme poskytovať naše humanitárne, našu humanitárnu pomoc. Takže obe musia byť integrované. Ja už som hovorila o vysokej predstaviteľke, podpredsedničke komisie, pani Ešten. A ja som si istá, že sa nás podarí vynikajúco spolupracovať rovnako v otázkach medzinárodného humanitárneho práva a všetkých jeho aspektoch. Pani Sasoli, máte dodatočnú otázku? Áno, máme tu ešte Sudán, to je krajina, kde máme e, väčšinu humanitárnych pracovníkov, ale i menej ako polovica obyvateľstva má prístup k pitnej vode. Čo navrhujete na to, aby sme E, už prestali byť distribútormi fondov, aby sme sa stali dôležitejšími aktérmi, pani Želeva? už v súčasnosti sa e, potýkame a Sudán sa potýka s rôznymi e, problémami utečencov, občianskej vojny, vody, rovnako s problémami s potravinami, skutočne takmer so všetkým. No a všetci veľmi dobre viete, my poskytujeme, komisia financuje operácie priamo v teréne už um, dlhé roky. V konkrétnej situácii uh, si veľmi dobre uvedomujeme problémy a Sudán je začlenený do výročného programu komisie. A to znamená, že musíme poskytovať pomoc um, takisto uh, kvôli problémom s, vode, s vodou. Pán Prednička. Pani Želeva, ja by som vám chcel najskôr pogratulovať, pretože ste boli dezignovaná na funkciu, e, ktorá cti Úniu a zdôrazňuje hodnoty Únie. A rád by som sa vás, pani Želeva, spýtal, a bol by som rád, keby ste sa k tejto otázke vrátili. Aký je váš názor, pokiaľ ide o náš boj proti sexuálnemu e, násiliu, lebo to sa stalo skutočnou zbraňou, ako už bolo spomenuté. Prosím vás, e, dajte trošku konkrétnejšiu odpoveď na túto otázku. Pani Želeva, nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, My poskytujeme obetiam sexuálneho násilia rôzne opatrenia a to začína už osobitnými útulkami pre ženy a deti, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. Rovnako poskytujeme psychologickú pomoc, zdravotníckú pomoc. To je tiež súčasťou našej konkrétnej pomoci v rôznych situáciách. A môžem vám povedať, že to je skutočne e, prípad tiež Konga. No a čo sa týka politickej úrovne, tak e, ja mám záujem predložiť parlamentu politický program o, na úrovni sektorálnych politik. A to je jedno z našich priorít e, zvyšovať povedomie o sexuálnom zneužívaní, o prípadoch v rozvojových krajinách a využívaní sexuálneho zneužívania v ozbrojených konfliktoch. To sú dve veci, ktoré plánujem uskutočniť a už teraz sme zaznamenali pomerne slušné úspechy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dobre. Dodatočná otázka? Nie. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán Neusser. na pani Jeleva, novom akčnom eh, pláne pre Afganistan a Pakistan z jesene minulého roku Európska únia zdôrazňuje, že chceme poskytovať pomoc na to, aby si dokázali tieto štáty pomáhať samotné, aby sa stali nezávislými alebo neodkázanými na pomoc. Ako budete presadzovať eh, a harmonizovať a koordinovať rôzne opatrenia OSN, NATO a Európskej únie v Pakistane a po druhé, čo, aké kroky príjmete na to, aby množstvo eh, pomoci civilnému obyvateľstvu sa lepšie vyprofilovalo v vedľa vojenského zásahu. Pani Želeva, máte slovo. Afganistán patrí e, medzi naše priority a veľké, veľké opatrenia. Investujeme obrovské prostriedky do tejto krajiny. E, nuž, tá humanitárna pomoc alebo pomoc k tomu, aby tie štáty pomoc viac nepotrebovali, to je veľmi dôležité. No a, a rozlišovať medzi humanitárnou pomocou a, a vojenským zásahom, to rozlíšenie je našou veľkou, a, veľkou snahou. Musíme pomôcť krajine a, to je, a ísť do tej krajiny na to, aby sme vedeli, ako s um, vojenskými zložkami dokážeme lepšie koordinovať naše kroky. Je dôležité, aby pre našu komunitárnu pomoc, aby sme zaistili prístup, ale súčasne to mm, nemôžu vnímať ako ich uh, vojaci vnímať ako ich uh, povinnosť. A to treba zdôrazniť, pretože to je proti princípu, ktoré zastávame rozvoj občianskej spoločnosti a civilného obyvateľstva. To je dôležité. A to musí ísť ruku v ruke s vojenskou operáciou. To je teraz v podstate najväčší projekt Európskej únie a medzinárodného spoločenstva a my všetci musíme k tomu prispieť, čo sa týka týchto zložiek, čo sa týka našich opatrení spoločenstva, aby sme skutočne pomohli. Máte doplňujúcu otázku? Len krátko. V zmysle humanitárnej pomoci a v zmysle národného procesu zmierenia prezidenta Karzaja, myslíte, že sa bude môcť dať spolupracovať a viesť dialog s umiernenými predstaviteľmi Talibanu? Pani Želeva, máte slovo. Čo sa týka Talibanu, tak podľa našej informácií kontrolujú 60 teritoria danej krajiny. Pre humanitárne operácie je dôležité, aby sme mali prístup a aby sme zabezpečili bezpečnosť pre humanitárnych pracovníkov. To znamená, že na technickej úrovni samozrejme musíme pracovať so všetkými aktérmi. Ak to bude fungovať, ak to zlepší život humanitárnych pracovníkov, tak to spravíme samozrejme. Flair, vous avez la parole. Strifler, dávam vám slovo. Áno, pani Želeva. E, v liste predseda Barózo hovorí, že koordinácia civilnej ochrany bude teraz riadená DG ECHO. A myslíte si, že tieto operácie civilnej ochrany budú môcť byť eh, spolufinancované aj z rozpočtu pre humanitárnu pomoc. Aké je vaše stanovisko k tejto otázke? Pani Želeva, nech sa páči. Uh, uh, Chcela by som jasne povedať, že máme jasné rozpočtové línie pre tieto témy, teda pre humanitárnu pomoc. Tam máme rozpočet vo výške približne 700 miliónov eur. A civilná ochrana, tam je dodatočný rozpočet. A nie sú žiadne obavy, že by sa nedali zlúčiť. Práve naopak, teraz tu máme možnosť vytvoriť lepšiu koordináciu, koherenciu a v konečnom dôsledku môžeme mať humanitárnu pomoc a civilnú ochranu, ktoré sa budú doplňovať a takto môžeme zvýšiť ich efektivitu. A nemusíme používať tie rozpočty pre iné typy operácií, lebo tie, tie, tie, ten charakter tých operácie je veľmi rozdielny. Question? No. Tak. Strifler, máte doplňujúcu otázku? Nie? Dobre. Euh, a teraz prejdeme E, e, k výborom pridruženým. E, podvýbor pre ľudské práva tu zastupuje pani Otala. Nech sa páči. The safety of... Pekne, pani predsedníčka. Bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, o tom sme už hovorili. Ja by som sa chcela spýtať pani Želevy na to, ako zabezpečiť vyš, vyššiu ochranu pre základné ľudské práva pre ľudí, ktorí musia žiť e, v utečeneckých táboroch. To znamená, že aký program by ste použili na to, aby ste sa zamerali na ochranu ich základných ľudských práv. Potom ďalšia vec. E, Považovali ste ako súčasť programu prí, sústavnú prípravu týchto ľudí, ktorí tam pracujú? Pani Želova? Ja si myslím, že nejaká príprava, vzdelávanie ľudí, ktorí pôsobia v týchto táboroch je veľmi dôležitá. Musím povedať, že musíme sa snažiť zlepšiť situáciu týchto ľudí, ktorí niekedy veľmi dlhé obdobie žijú v dedinských táboroch. Chceli by sme zabezpečiť to, aby sa títo ľudia mohli vrátiť do svojich krajín alebo do svojich regiónov, do svojich domovov. To musí prebiehať na dobrovoľnej báze a môžeme na to použiť vzdelávanie, rozličné kurzy, ktoré ich budú informovať o ich ľudských právach, o právnej situácii, aby vedeli, na, na čo sa môžu spolahnuť. Madame Otala, est-ce que vous avez un follow-up? Pani Hautala, máte nejakú dodatočnú otázku? Um, Iba stručne. Ako by ste chceli garantovať špecificky e, práva žien? Samozrejme, toto je špecifická otázka. Máte nejaké, pred, nejakú, nejakú predstavu o tom, ako to zabezpečiť? Um, uh, um, uh, uh, v rámci prípravy na toto vypočutie som si si spomínam, že som si prečítala jednu vetu a síce, že ženy v týchto krajinách, ženy vo, vo, vo, vo vojnových situáciách sú určitým faktorom na zmenu. Pre všetkým, keď dochádza k násiliu voči ženám a dievčatám, je dôležité, aby sme pôsobili veľmi aktívne, dokonca až proaktívne. To znamená, že musíme ich informovať o ich právach, a musíme im poskytnúť tak sociálnu, ako aj psychologickú pomoc a podporu. Samozrejme je veľmi zložité hovoriť s obeťami sexuálneho násilia a je veľmi zložité ich uviezť do reality, do reálneho života a preto všetkým do ich predchádzajúceho života. Alors, Nous sommes maintenant à la session... A teraz tu máme doplňujúce otázky eh, k už položeným otázkam eh, v treťom a štvrtom kole otázok. Máme na to 9 minút, ale ja som nedostala tak, ako to predpokladá eh, postup, žiadne písomné otázky, takže máte 30 sekúnd na to, aby ste mi ich doručili. Takže Nechám niekoľko sekúnd na to. A ak nie sú doplňujúce otázky, budeme pokračovať s posledným okruhom otázok. Je pense que euh, Tis, Tis, fait ah. non, il y aura... Monsieur Berman, s'il n'y a Pán Berman, myslím, že iba vy ste chceli položiť otázku. Nech sa páči, položte ju priamo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Želeva, bol by som rád, keby ste boli konkrétnejšia pri vašej analýze, aby sme vedeli, čom zlyhala podpora OSN a pri tej akcii konžskej armády. Povieme, že tam došlo k porušovaniu ľudských práv zo strany konžskej armády, podpora zo strany OSN bola nedostatočná. Kde to zlyhalo a ako môžeme tomu predchádzať v budúcnosti? Poprosím vás o konkrétnu reakciu. Pani Želeva, máte slovo. So I'm here really not to, uh, to apply. Ja Ja nekandidujem na post generálneho riaditeľa našich služieb a verte mi, ja nepoznám všetky detaily v tejto situácii, avšak som ochotná a môžem vás uistiť o tom, že sa budem touto otázkou zaoberať a predložím konkrétne návrhy, ako situáciu zlepšiť. Dobre, a teraz začneme posledný okruh otázok. Dám slovo pánovi Gererovi. Ďakujem, pani Želeva. Bezpečnosť e, humanitných pracovníkov a humanitárna pomoc je čoraz dôležitejšie preto, aby bola pomoc efektívna. Sama ste povedali, že v Lani zahynulo viac ako 100 humanitárnych pracovníkov a to je zlé. V poslednom čase sú mnohí unášaní v rozličných krajinách sveta, kde túto humanitnú pomoc poskytujú. Myslím si, že potrebujú ochranu, európsku ochranu a takisto E, ochranu Európskej únie. A preto, aké opatrenia chcete aplikovať na zvýšenie tejto ochrany a či túto bezpečnosť takisto zakomponujete aj do toho programu európskych dobrovoľníkov. Nech sa páči, pani Želeva, dávam vám slovo, hovorí pani predsednička. Um, in regard to the e-, European uh, Voluntary Fund, uh, Corp, because this is európskeho, z európskej dobrovoľníckej zložky. Je to, veľmi, je to veľmi citlivá vec. Musíme predísť tomu, aby sme ohrozili alebo v ozbrojených konfliktoch prichádzali o život dobrovoľníci. Takže dôležitá je bezpečnosť a musíme sa zamyslieť nad tým, ako no, ochraňovať humanitárnych pracovníkov. No a v prípade ich ochrany musíme využívať všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, Európska únia na politickej úrovni mm, odsudzuje nedodržiavanie nedodržiavanie eh, ľudských práv. No a ja budem veľmi pozorne spolupracovať s pani Eštanovou na to, aby sme na vysokej úrovni Európskej únie eh, apelovali na dodržiavanie ľudských práv, dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, na to, aby sme zabezpečili zaistili bezpečnosť našich pracovníkov. Pán Guerrero Salom, doplňujúca otázka. Ja som sa chcel len spýtať, aký kalendár zamýšľate vytvoriť na um, vytvorenie tohto telesa dobrovoľníknych služieb, služieb. Pani Želeva, nech sa páči. It is by the Lisbon Treaty that we have... Lisabonská zmluva hovorí, že my máme veľmi dôležitú úlohu pred sebou. Hovorím my, pretože predložím návrh, pravdepodobne návrh tomuto výboru a očakávam, že dúfam, že ten návrh v roku 2011 predložím, to je Európsky rok dobrovoľníckej činnosti, no a podelím sa s parlamentom a s týmto výborom e, si vymeníme dodatočné otázky, ako implementovať túto politickú myšlienku. Teraz dávam slovo pani strichler. hovorí pani predsednička. Áno, hovoríte, povedali ste niekoľkokrát, že medzinárodné humanitné sily sú dôležité, že to chcete vytvoriť, to mi prípada úplne normálne, pretože Európska únia sa prostredníctvom Európskeho konsenzu angažuje v oblasti e, humanitárnej pomoci a rešpektovania medzinárodného a humanitného práva. A viete, že takisto máme veľmi veľké porušovanie ľudských práv. Situácia v teréne sa zhoršuje. A presne, presne, aké nástroje navrhujete na to, aby sme e, rešpektovali medzinárodné ľudské práva, aby sa presadzovali tieto práva, najmä prostredníctvom návrhov a s ktorými partnermi chcete toto presadzovať. Nech sa páči, pani Želeva. That... No, ja chápem, alebo dokážem si predstaviť, že dokonca už v priebehu tohto roka môžeme usporiadať e, medzinárodné fórum o medzinárodnom humanitárnom práve. Hovorila som na túto tému už s predchodcom Luisom Mišelom a myslím, že by bolo dobré e, pozvať všetkých e, aktérov zúčastnených. Ďalšou možnosťou by bolo snažiť sa presvedčiť čoraz viac aktérov, organizácií a medzinárodných orgánov z tretich krajín, ktorých poskytujeme našu pomoc Ehm, aby si uvedomovali naše humanitárne princípy a dodržiavali medzinárodné humanitárne právo. A rovnako túto otázku by som chcel riešiť tiež v rámci Rady ministrov obrany, pretože si myslím, že je dôležité aj pre členské štáty, aby sa zapájali do procesu podpory a rešpektu. Pani Stifler, máte nejakú doplňujúcu otázku? Vidím, že nie. De Kaiser. Dávam slovo pani de Kaiser. Dovolte mi, pani komisár, dezignovaná komisárka, vrátiť sa k otázke gazy. E, vaše odpovede ma nepresvedčili. Vy ste v podstate povedali, musíme byť proaktívnejší, e, byť, byť v teréne, ja budem pracovať s miestnymi aktérmi. To je to, čo pán Louis Michel robil veľmi dobre a pani Ferrero Waldner tiež. Takže keď hovoríte byť proaktívnejší, to znamená, že sme doteraz neboli dosť proaktívni. Nejde tu skôr o to, že humanitná pomoc je blokovaná v Gaze. A ja by som očakávala analýzu tejto situácie. Môžete nám to trošku rozšíriť, pani Želeva, nech sa páči. It is very well known that je známou skutočnosťou už do dlhé roky medzinárodné spoločenstvo a mnohí aktéry medzi že tak komisár eh, Louis Michel, ako aj komisárka Ferrero Waldner sa snažia vyvíjať aktivitu. Eh, je to však veľmi vážna kríza a každý musí urobiť maximum aby pomohol. Nedá sa predsa očakávať, že komisia, alebo ja ako dezignovaná komisárka, eh, dokáže vyriešiť celý problém. Je to o našich humanitárnych opatreniach a o tom, že nedokážeme poskytnúť humanitárnu pomoc, ktorá je veľmi dôležitá. No a v prípadoch, kedy sa nám podarí poskytnúť humanitárnu pomoc tak je to veľmi užitočné pre obyvateľstvo v Gaze. A možno viete niečo o iniciatíve, ktorú prijala komisia, a to je hotovosť za prácu. A kvôli tomu, že 95% populácie v Gaze je závislé od našej, pom- je závislý od našej pomoci, a poskytujeme im hotovosť, hotovosť za prácu, ktorú odvedie miestne obyvateľstvo e, pri čistení miest. odvozia likvidácii odpadu. No a ja nemôžem vyriešiť celý problém v Gaze predsa. Madame de Kaiser, máte doplňujúcu otázku? E, som prekvapená, že som si od vás e, pani Želeva nevypočula e, viacej možných nástrojov, ktoré možno použiť na nátlak a myslím si, že práve tam je stopa a ja som trochu očakávala, že tým smerom sa bude, e, bude uberať vaša odpoveď na otázku pána Luisa Michela. A vy ste, to, čo ste vy odpovedali, tak to sa týka aj Medzinárodného súdneho dvora. My už teraz využívame nástroje stability, využívame všetky dostupné na podporu politického dialogu. Je to však veľmi komplikované a komplexná situácia. Predchádzajúce odpovedi som už povedala. Ja vám nemôžem prislúbiť, že vyrieším celý ten problém, pretože to nemôže prislúbiť nikto. Pre nás je teraz dôležité zaistiť a poskytnúť pomoc priamo na mieste a zmierniť utrpenie obyvateľstva. Ehm, môžeme využiť množstvo nástrojov, ale najskôr potrebujeme politickú vôľu na to, aby sme tento problém vyriešili. A to si predsa musíte uvedomovať rovnako ako ja. No a slovo... Pán Kastler. Frau Vorsitzende, Frau Jeleva, Predsedníčka, Predsednička, pani Želeva, napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva vidíme, že ľudské práva sa nezlepšujú. Je to veľmi problematická oblasť, napríklad čo sa týka slobodu prejavu, význania. V niektorých štátoch je neustále pošlapávaná. Spomeniem posledný príklad Irán. V zmysle našej zmluvy sa zavezujeme využívať naše vzťahy na zlepšenie situácie v iných častiach sveta. Ja by som sa vás chcel spýtať, ako vy ako komisárka chcete e, prispieť tomuto, keby ste spomenuli pár príkladov na humanitárnu pomoc a potom mohli by ste povedať, akým spôsobom budete postupovať pri sankcionovaní a čím poprvšie. Nech sa páči, pani Želeva. Ja, danke für die Frage, die... Ďakujem pekne za otázku. Tie dohody, ktoré máme s tretími štátmi, sú dôležitým nástrojom. To znamená, že musíme sa o ne opierať, keď hovoríme o humanitárnych právach a o bezpečnosti našich pracovníkov, ktorí v príslušných regiónoch pôsobia. Už na začiatku som povedala v rámci mojich priorít niektoré dôležité body. Tu ide na, o to, aby, medzinárodné, aby medzinárodné humanitárne právo bolo rešpektované, aby sa zvýšila efektivita našej humanitárnej pomoci. Samozrejme, toto môže nastať prostrednícom implementácie nových metód, v súčasnosti, tak povedať, experimentujeme, ale už máme aj dobré skúsenosti. Využívame nové technológie. Snažíme sa zabezpečiť vyššiu mieru bezpečnosti našich pracovníkov. Máme lepšie technické vybavenie. A toto všetko by sme mali uplatniť pri našej práci. Ja som dokonca povedal našim službám, že vypracujeme elektronický systém pre auditovanie. To je veľmi dôležité. To nám uľahčí e, e, prácu a zvýši kvalitu. Pán Kastler, máte doplňujúcu otázku? Äh, Práve pri tom poslednom príklade sa chcem spýtať, akú úlohu bude zohrávať pri auditovaní a pri, zvá, pri zvládaní kríz budú zhľadávať mimovládne organizácie alebo nejaké dobročinné organizácie. Ako tu vidíte nejakú možnosť spolupráce s týmito organizáciami? Ehm, Madame Želeva, vous avez la parole. Ehm, Pani Želeva, iste viete, že my nesprostredkujeme našu humanitárnu pomoc priamo. Máme tu určitú sieť, ktorej súčasťou sú mimovládne organizácie, ich tam viac ako 185. Niektoré pôsobia priamo v regióne a pomáhajú ľuďom. A oni sú zároveň aj dôležitým zdrojom myšlienok pre nás. To sa týka aj auditovania, ako ste spomínali. Oni sú určitou alternatívou k našim správam. La parole est à monsieur... Teraz dávam slovo pánovi International cooperation is one... Ďakujem pekne, pani predsedníčka, Medzinárodná spolupráca, pani Želova, to je práve dôležitá téma. Môj kolega Berman spomínal určité problémy, ako je rozdielna tá zodpovednosť medzi troch komisárov a je tam určitý chaos. Aká bude teda vaša úloha pri medzinárodnej spolupráci? Dame Želeva, Želeva? No Pán Mitchell, chcela by som vás, vás ubezpečiť, že tam nie je žiadny priestor, nejaký chaos. My sme už o tom hovorili viacejkrát pred týmto vypočutím. My máme také združenie komisárov, ktoré sa zaberajú otázkami Rolexu. Nám je jasné, ako je to prerozdelené, kde sú kompetencie úlohy, čo my môžeme zabezpečiť, je lepšia koordinácia a koherentnosť. A toto je veľmi dôležité. A moja taká špecifická kompetencia by spočívala v tom, aby som posilnila spoluprácu s regionálnymi organizáciami. To by sa týkalo napríklad Mercosur, ASEANu a ďalších. Toto je veľmi dôležité, keď hovoríme napríklad o, o rešpektovaní medzinárodného práva ak zlyhá tichá diplomácia, musím sa obrátiť na regionálne organizácie a musím ich poprosiť o pomoc. A toto nám umožní poskytnúť pomoc z našej strany. V mnohých prípadoch musíme posilniť schopnosti susedných krajín, musíme ich priviesť tomu, aby ovplyvnili príslušné krajiny, aby tie nám umožnili prístup na ich pôdu. Nous sommes maintenant... Non, is... Nie, nežala No a teraz tu máme posledný okruh doplňujúcich otázok. Týka sa to posledného okruhu. Tieto otázky mi mali byť zaslané písomne, nedostala som žiadnu. Ešte vám dávam niekoľko sekúnd na to, eh, aby ste sa prihlásili, ak si želáte položiť pani Želeva doplňujúce otázky k tejto téme. Nie, eh, žiadna žiadosť o rečnícky čas. Eh, tým pádom sme ukončili E, otázky a odpovede. A teraz dám slovo pani Želeva, aby predniesla e, svoje záverečné poznámky e, v trvaní maximálne 5 minút. Madame la Présidente. Pani predsednička. Vážené poslanky, vážení poslanci, chcela by som vám poďakovať za skutočne zaujímavú výmenu názorov. Ja som pred vami veľmi rada vystúpila dnes a teším sa, že v budúcnosti, ak ma potvrdíte v tom, na tomto poste, pred vami budem môcť opäť vystúpiť ako bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu bola som v Bulharsku zvolená dvakrát, tak je v mojom osobnom záujme zriadiť a vybudovať úzky a intenzívny dialog s vami. Ako politička viem, že dialog je niečo, čo si treba veľmi ceniť. A to nie je len dialog s Európskym parlamentom, ale hlavne dialog s občanmi. No a preto som presvedčená o tom, že musíme urobiť viacej, aby sme približili Európsku úniu k občanom. To musí byť prioritou pre ďalšiu Európsku komisiu. Ja som presvedčená o tom, že parlament túto prioritu podporí. No a v tomto svetle nám Lisabonská zmluva dala príležitosť lepšie ochrániť a starať sa o našich obyvateľov a občanov v čase krízy. My musíme využiť eh, túto príležitosť na prekonanie tej priepasti medzi Európanmi a európskymi inštitúciami. Na to, aby sme ukázali, že my, európske inštitúcie, pracujeme pre nich eh, a že im chceme umožniť eh, žiť v priestore dôvery. Naši občania preukázali, že podporujú komunitárnu úlohu Európskej únie a viaceré služby. To jasne preukazujú, ale táto podpora ukazuje, že európska myšlienka je živá. Potvrdilo to, že e, sa zaujímajú o to, čo sa deje s ich spoluobčanmi, ale rovnako, čo sa deje e, s občanmi mimo EÚ. Ja by som chcel povedať, že som veľmi hrdá e, na Európsku úniu, hrdá na to, že mnohí občania vyznávajú tieto hodnoty a hrdá na to, že európske inštitúcie e, vnášajú nádej a rešpekt do života tých, e, ktorí to potrebujú. Ja chcem, aby naši občania mohli povedať aj s môjim príspevkom, mohli požiarníci uhasiť tie požiare predtým, než prišiel niekto o život, alebo môžu si povedať, že sú hrdí na to, že pomohli obciam postihnutým záplavami. A táto povod by bez Európskej únie nebola možná. No a potom budem spokojná, alebo nebudem spokojná dovtedy, kým nepreukážeme Európanom a zvyšku sveta, že my Európania nie sme ignoranti, že vieme, ako bojovať proti krízam, to, že záchrana života zachováva dôstojnosť a že európske inštitúcie a európske občania spolupracujú a že sú na seba vzájomne hrdí. Ja sa teším na našu spoluprácu, na to, aby sa nám toto podarilo zmeniť na skutočnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým za položené otázky. Ďakujem pani dezignovanej komisárke za odpovede. A ešte skôr, ako ukončím schôdzu, chcem vám pripomenúť, že máme schôdzu koordinátorov, kde budeme hodnotiť toto vypočutie dnes za zatvorenými dverami o 8.00 v miestnosti ASP 1G2. E, tým končím schôdzu a prajem vám všetkým dobrý večer.